Ide nám v tomto popoludnejšom bloku o revíziu európskej politiky v oblasti ľudských práv a o Fond pre demokraciu. Vítam pána Bukovského, ktorý je druhýkrát na tom zasadnutí tohto výboru a chcem vám povedať, že dnešný informačný bod len informácií v nadväznosti na vaše otázky, pretože máme obmedzený čas a rozpráva skutočná bude vlastne až po predložení tohto textu pretože celé je to plánované na štrasburské zasadnutie v decembri. V októbri sme sa stretli s pani Janou 25. oktobra. Ona zodpovedá za demokraciu a ľudské práva a práve tak sme sa zaoberali e, touto témou aj s prezídiom. Dostali sme také informácie, že tie najdôležitejšie témy to znamená ženské práva a tak ďalej. To všetko v podstate bude prerokované a potom o tom bude rozhodovať rada, parlament a komisia toto oznámenie e, bude samozrejme predmetom ďalšej rozpravy, nie len v našom výbore, ale aj <clears throat> v súvislosti so správou. A dá sa povedať, že sa to potom vlastne natiahne až do roku 2012. Takže to, o čom budeme teraz diskutovať, to sú veci v podstate, o ktorých e, sa rozhodlo pred mesiacom, takže bude vás informovať pán Kozlovský o konzultáciách, o súčasnom stave a musíme samozrejme brať do úvahy aj časový rámec, takže chcel by eh, som ho privítať medzi nami. Pani Lachpilen, tá je v podstate spravodajkyňou. Dostal som aj list, ktorý bol adresovaný na pani Echten a v tomto liste boli isté návrhy týkajúce sa <clears throat> hlavne ľudských práv. Mohol by som samozrejme <clears throat> čiastočne citovať tento list, pretože je to veľmi dôležité. Toto je prirodzene list, ktorý by vlastne nemal byť eh, nejakou náhradou v nadväznosti na skutočnú rozpravu v rámci Európskeho parlamentu, ale eh, prirodzene, že je tu aj istá počiatočná reakcia. A teraz by som bol veľmi rád, keby nás náš kolega oboznámil so stavom eh, Fondu pre demokraciu a už eh, minulý týždeň v stredu eh, tento náš eh, kolega povedal, že je presvedčený, že britský konsenzus sa dosiahne, pokiaľ ide o radu. Takže boli by sme veľmi radi v podstate, aby ste nám povedali, ako sa na to pozeráte, pretože tu prebiehali v podstate veľmi odborné konzultácie a diskusie Takže by sme boli veľmi radi, že či v podstate si myslíte, že sa to uzavrie, pretože uprostred <clears throat> decembra by sa mali vlastne tieto veci definitívne doriešiť. Pán Bukovský, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem vám za pozvanie. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť e, zasadania vášho podvýboru. Tento <clears throat> materiál je v angličtine a preto by som chcel v podstate hovoriť po anglicky, pretože som pracoval na tomto dokumente v jazyku anglickom a tak ďalej. Máte tu tlmočníkov, takže to by nemal byť v podstate nejaký veľký problém. Takže chcel by som využiť túto príležitosť a povedať vám, že ako to vlastne vyzerá s touto revíziou v nadväznosti na ľudské práva. Je to dosť komplikovaný proces najvyššej predstaviteľke pre vonkajšie vzťahy v decembri predložíme tento materiál a na plenárke sa bude o tomto diskutovať. Ide v podstate o stratégiu v nadväznosti na ľudské práva. Samozrejme, že táto dôležitá rozpráva sa bude konať 13. decembra. Všetci vieme veľmi dobre, ako to vlastne všetko prebiehalo. A tento čas, ktorý sme strávili prípravou návrhu a prípravou na rozpravu, to bol nevyhnutný čas, pretože sme museli zohľadňovať e, stanoviska rôznych aktérov. Členovia tohto parlamentu boli zapojení do tejto práce od samého začiatku, napríklad keď predchádzajúci predseda ten vlastne už v júli 2010 e, vypracoval celú radu rôznych záverov, ktoré by mali byť zapracované do takejto revízie. Samozrejme, že prebiehali aj neformálne stretnutia s členmi a hlavne v posledných týždňoch dostali sme listy od pani Lopily, aj od pána podpredsedu Megmilena Scotta a toto značne prispelo k celému tomuto procesu. Vysoká predstaviteľka dúfa, že bude môcť formálne um, prezentovať svoje myšlienky, pokiaľ ide o revíziu politiky v oblasti ľudských práv a to už 8. decembra. A samozrejme, že na tom plenárnom zasadnutí 13 decembra eh, sa bude širšie o tejto záležitosti diskutovať. V tom návrhu tam by som vás chcel ubezpečiť o tom, že je celý rad rôznych eh, veľmi dôležitých bodov. A samozrejme, že eh, aj Európska vonkajšia služba toto zobrala do úvahy, pretože tam sa bude v podstate podčiarkovať viditeľnosť a E, týchto ľudských práv. Bude to stratégia, ktorá by mala naozaj zahrňať e, množstvo vecí. Budeme samozrejme zdôrazňovať úlohu občanskej spoločnosti a, snažiť sa o predloženie špecifických opatrení v nadväznosti na ľudské práva e, v tejto Európskej službe pre vonkajšie vzťahy. Ja som si veľmi dobre vedomý toho, že je potrebné aj našim vlastným diplomatom dať patričnú odbornú prípravu. A toto v podstate samozrejme sa bude diať. A v tomto kontexte, o ktorom som hovoril a v rámci kontextu, o ktorom hovoril pán predseda, tam naozaj bude potrebné zabezpečiť e, rôzne konzultácie v rámci parlamentu. Takže čakáme na dve správy, správu pána Hovita a výročnú správu o e, realizácii politiky v oblasti ľudských e, práv a samozrejme aj o celkovej stratégii. Samozrejme, že sme sa obratili na členské štáty aj na občianskú spoločnosť. E, diskusia na rade by mala pokračovať potom na jar a samozrejme aj diskusie, to bude v maji, potom to budú dve kola diskusí e, v politickom výbore a v bezpečnostnom výbore, potom to bude ešte detaľnejšie rozpracované e, v rámci pracovnej skupiny a samozrejme, že sa tešíme na celý rad listov, ktoré dostaneme od e, patričných ministrov zahraničných vecí a vnútra. Samozrejme, že my sme predložili tieto veci aj um, zastrešujúcim organizáciám, mali sme konzultatívne stretnutie s mimovládnymi organizáciami uh, v 20 22. novembra, ak sa nemýlim, a na budúci týždeň budeme mať ďalšie takéto stretnutia. Nakoniec v podstate tieto diskusie ešte stále prebiehajú aj so službami komisie, pokiaľ ide o konkrétne oblasti a politiky ľudských práv, ktoré spadajú pod kompetenciu komisie. Je veľmi dôležité, aby sme sa vlastne angažovali. Ide napríklad o generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti, generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a tak ďalej. Tento konzultačný proces bude pokračovať a zintenzívni sa po rozprave, ktorá by mala prebehnúť v parlamente v decembri, takže naozaj sa máme tečiť, máme sa čo tešiť na takéto rôzne diskusie. Pokiaľ ide o odpoveď na list, ktorý e, spoločne zaslala pani Lupila a predseda výboru AFED, pán Albertini, Vysoká predstaviteľka pre vonkajšie vzťahy sa zaviazala k tomu, že svoje e, predstavy predloží na decembrovom e, plenárnom zasadnutí v Štrásburgu. Takže takto to zatiaľ vyzerá. Pokiaľ ide o Európsku nadáciu pre demokraciu, naozaj sme zašli veľmi ďaleko a myslím si, že teraz už dobre chápeme vlastne, že čo môžeme predložiť <clears throat> ako čo môže predložiť Európska komisia členským štátom, skutočne je ešte stále možné, aby sme dospeli e, k politickej dohode s členskými štátmi v nadväznosti na založenie takejto nadácie pre demokraciu a to sa v podstate asi stane na zasadnutí ďalšej rady pre e, zahraničné záležitosti. Nevieme, že či k tomu príde, pretože samozrejme, že je tam ešte veľmi veľa otázok otvorený, ale nie je to nič dramatické, len to jednoducho potrebuje svoj čas. A tá predstava je taká, že by sme pokračovali na budúci rok v tomto a mohli by sme túto nadáciu zriadiť e, niekedy uprostred roku 2012. Veľmi, veľmi dobre, že e, Európsky parlament bude e, diskutovať o tejto záležitosti v rámci výboru AFET a samozrejme, že budú to asi odporúčania, ktoré dostaneme. Sme formálne vo vzťahu a, a proste debatujeme o tomto so spravodajcom aj s tieňovými spravodajcami a nechceme, aby prišlo k nejakým nedorozumeniam, hlavne pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu v nadväznosti na akékoľvek finančné prostriedky, ktoré vlastne sa využívajú e, z rozpočtu EÚ. Tá predstava, že stále ešte skúmame, tak povediac, um, aké sú možnosti, samozrejme, že chceme vytvoriť takúto nadáciu, mal by to byť vlastne trustový fond, čiže tá nadácia v pravom slova zmysle, a členské štáty EÚ by k tomu do, tohto, e, do tejto nadácie mohli prispievať. Potrebujeme mať skutočne um, riadiacu štruktúru veľmi takú ako prehľadnú a jasnú a samozrejme, že tam musí byť istá strategická a politická kontrola, pokiaľ ide o spôsob, ako bude vlastne fungovať táto nadácia Nebude to nejaký nový finančný nástroj a nebude to ani nejaká nová inštitúcia. Takže mala by to byť nadácia. <clears throat> nadácia, ktorá bude podporovaná a bude súčasťou rámca EÚ. Ten mandát by sa mal zameriavať na akčné kroky v nadväznosti na podporu um, aktérov v oblasti demokracie. Katie Ashton uh, to nazýva hlboká demokracia v susedných krajinách, aj na juhu, aj na východe, pretože tam v podstate ide o úsilie o týkajúce sa obnovenej susedskej politiky. Táto teda nadácia nebude formálne založená do konca roka, tohto roka kalendárneho, ale tá dohoda je už, tak povediať, na dosah ruky. Veľmi pekne ďakujeme. Ja by som chcel povedať, že celkom určite 8. decembra na komisii e, sa bude odohrávať diskusia v nadväznosti na túto správu a Teraz e, sa nám prihlásili dvaja ľudia e, o slovo, takže nech sa páči. Pán Hojď, máte slovo. vítam to, že je pán Popovský e, prítomný dnes popoludní a interne sme samozrejme už o tom diskutovali, akým spôsobom v podstate budeme s týmto e, pracovať. A myslím si, že by bolo férové povedať, že nedostatok jasnosti, ako eh, vlastne takáto nadácia bude eh, fungovať. Ten je dosť veľkou, veľkým problémom, pretože sme si vedomi toho a chceli by sme v podstate, aby Lady Ashton naozaj eh, zriadila takú nadáciu, ktorá nebude zaťažená nejakými zbytočnými byrokratickými záležitosťami, ale myslím si, že musíme priznať, že ten nedostatok jasnosti nám veľmi nepomáha. A bolo by dobre v podstate to aj um, zaznačiť do záznamu, pretože na, my, ktorí sme boli v podstate plne zapojení do tohto návrhu, skutočne sme chceli, aby táto vec odrážala názory našeho podvýboru. A veľmi lutujem, že doteraz v podstate to bol skôr proces, podstup, ktorý bol zaujímavý ako obsah, ako taký. A mali by sme byť naozaj úprimní. Naozaj si myslím, že je potrebné teraz túto diskusiu zamerať na obsah, pretože my nemáme takúto revíziu e, stratégie v oblasti ľudských práv veľmi často, takže je to naozaj šanca istým spôsobom sa zamyslieť nad tým, že ako Európska únia podporuje, ako presadzuje ľudské práva. Potrebujeme v podstate diskusiu aj k tým procesným záležitostiam, ale E, potrebujeme vedieť detailne, že čo vlastne v tomto dokumente bude, čo vlastne oznámené bude. Takže na základe mojej práce a na základe uh, správy, ktorú som vypracoval, ja by som bol veľmi rád, aby som mohol touto správou pomôcť parlamentu. A pre nás je prirodzene veľmi dôležité v parlamente, aby e, takéto správy naozaj pomáhali v patričnej práci. Pokiaľ ide o konkrétne body, ja som si veľmi dobre vedomý, pokiaľ ide o baronku Eštonovú, že má v podstate isté priority. Sedel som s ňou nieraz a istým spôsobom chápem to, že ak má nejakého špeciálneho zástupcu, že tým pádom v podstate e, sa tá jej pozornosť nerozptyluje ďalej. Ale každopádne musím povedať, že e, je potrebné sa zamyslieť nad prioritami, pokiaľ ide o rôzne otázky a rôzne záležitosti, a v nadväznosti na toto ja sám som dospel k presvedčeniu, že keď máme špeciálneho zástupcu, ktorý v podstate radí baronke Eštonovej, povedzme v nadväznosti na medzinárodné právo a spravodlivosť a tak ďalej, že to je dobré riešenie. Američania samozrejme sú vždy dobre informovaní o týchto záležitostiach, pokiaľ ide povedzme o Medzinárodný trestný súd a tak ďalej. A naozaj e, preto by som chcel, aby sa reagovalo na ten bod, ktorý som tam spomínal. A pokiaľ ide o tento stále e, sa ďalej rozvíjajúci návrh, my v Európskom parlamente by sme chceli skutočne dosiahnuť, aby sa vlastne počiarkla transparentnosť a skladanie účtov Veľmi dôležité je, aby e, niektoré z týchto rozpráv sa skutočne diali aj e, v, tak povedať, za zatvorenými e, dverami, pretože mnohokrát v podstate sa ignoruje isté porušovanie ľudských práv a my by sme si mali uvedomiť, že sme zodpovední za isté veci a že musíme reagovať na takéto veci. Pokiaľ ide o vzťahy a dialog v nadväznosti na ľudské práva, to je veľmi dôležité, ale takisto sme, som mal možnosť si vypočuť aj množstvo kritiky, že bohužiaľ ľudské práva nie sú zapracované do všetkých politík EÚ že je to potrebné zhodnotiť. Takže ja si naozaj myslím, že je potrebné vyhodnotiť dialog, ktorý doteraz prebiehal, pokiaľ ide o ľudské práva a pokiaľ ide o zahraničné vzťahy, pán Bukovský už hovoril o posilnenom, tak povediať, e, silnejšie formulovanom iných veciach, pokiaľ ide o dobrú vôru a ľudské práva. Ale na čo sa parlament zameria? Aký je ten mechanizmus? Ak naozaj chceme povedať, že my ako členské štáty plne rešpektujeme ľudské práva a preto môžeme v podstate posilňovať aj e, tú obhajobu ľudských práv na celom svete. Aký je ten interaktívny dialog, ktorý sa e, koná, ktorý sa udieva. A tento dokument je o tomto všetkom ticho. Nič sa tam o tom nehovorí. Ja si myslím, že aj iní kolegovia boli zapojení do diskusie v nadväznosti na finančné nástroje a to bola dosť tvrdá diskusia ale prišlo, dospeli sme k jasnej zaangažovanosti záväzkom zo strany Rady a komisie, pokiaľ ide o ľudské práva až do roku 2014 a potom znovu by sa mala stanoviť istá úroveň e, zodpovednosti a parlamentnej kontroly, čo je veľmi dôležité. A konečne v podstate tento dokument bol vypracovaný a bude hovoriť o týchto jasných záväzkoch. Je to celkom jasný politický zámer, e, ktorý sa týmto stanovuje, pokiaľ ide o budúcnosť. A ja osobne som presvedčený, že toto je nástroj, ktorý nie je, tak povediac, univerzálne vítaný, pretože na niektorých miestach sa jasne hovorí o tom, že je potrebné mať dostatočne prísnu rozpočtovú kontrolu. Vieme veľmi dobre, čo robia v tejto oblasti Američania a tak ďalej, ale ja si myslím, že jednou z poučiek arabskej jary by malo byť to, že by sme mali spraviť a, a musíme urobiť toho ďaleko viac Takže by sme mali mať jednoducho, mali by sme nájsť tú politickú vôľu a spolu s parlamentom by sme mali získať plnú podporu pre tento návrh. No, on the next. Uh, uh, to, čo sa pripravuje, ja by som chcela povedať len toľko, že naozaj dúfam, že táto nová stratégia, nová stratégia v oblasti ľudských práv v EÚ, to by malo byť niečo nové, malo by to byť v podstate odlišné od toho, čo sme poznali doteraz. A práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, že nech čokoľvek z toho vzíde, Mal by to byť skutočne produkt eh, naozaj rozsiahlých konzultácií s občianskou eh, spoločnosťou a prirodzene s parlamentom. Ja si myslím, neviem samozrejme, ale eh, táto naša správa, ktorú vypracuje Richard, ktorú v podstate on navrhne, ten návrh tej správy vypracuje, to by mala byť správa nielen o tom, čo sa už urobilo, ale mala by to byť správa, ktorá sa bude pozerať do budúcnosti, kde sa naozaj bude počiarkovať, čo je vlastne stratégia v tejto oblasti ľudských práv. Neviem, rozmýšľam o tom, že či by v podstate nebolo lepšie, keby na plenárke v decembri nám Lady Ashtonová dala uh, predostrela svoju predstavu o tom, pretože ja som presvedčená, že mnoho vecí sa musí zmeniť a, a hlavne je veľmi dôležité, aby sme naozaj hovorili o tom, že nehovoríme len o zásadách alebo o hodnotách, že teraz hovoríme o právnych záväzkoch, o medzinárodných právnych záväzkoch, ktoré sú Eh, záväzné pre členov EÚ v každom rámci, v akom fungujú. Nech je to Rada Európy, alebo nech sú to rôzne regionálne prístupy v nadväznosti na rôzne politiky, ktoré sa presadzujú. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili bo- ten bod, že ľudské práva sa musia naozaj uh, v zahraničí presadzovať, podporovať, monitorovať. Naozaj si myslím, že v rámci EÚ ľudské práva nie vždy sú dodržiavané. Dá sa povedať, že to skladanie účtov je veľmi slabé a je to niečo záväzné pre všetkých aktérov a vrátanie súkromných firiem v rámci EÚ. Ja si takisto myslím, ja neviem, ako to vlastne je s tou otázkou, o ktorej hovoril Richard. Nechceli by sme vidieť nejaké šírenie sa špeciálnych zástupcov pre ľudské práva a rôznych takýchto záležitostí, ale v niektorých prípadoch skutočne takíto špeciálni zástupcovia môžu byť užitoční. A ja si naozaj myslím, že e, sú to veci, o ktorých je potrebné uvažovať a naozaj ich dôkladne zvážiť ja si myslím, že e, by nám náš kolega mohol povedať, ako sa teraz o tom vlastne uvažuje, čo sa pripravuje v radoznosti na tieto veci. Mali by sme samozrejme brať do úvahy to, že ľudské práva sa v procese rozhodovania rady naozaj budú zohľadňovať. A ja si nemyslím, že tomu tak bolo, že tam bol obrovský deficit, o tom som presvedčená, pretože sú isté politiky, vyzavi iným krajinám, ktoré jednoducho na, neviem e, vysvetliť, pretože jednoducho sa tie ľudské práva bolo, bola oblasť, ktorá bola zanedbávaná. Takže ako sa na to pozeráte, pokiaľ ide o tieto vonkajšie služby? Pretože samozrejme, že by sme mali mať rôzne orgány a rôzne orgány, ktoré budú presadzovať politiku EÚ a brať do úvahy aj ľudské práva a samozrejme sa zaoberať aj porušovaním ľudských práv v rámci EÚ. Ďakujeme, pani Gomez. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Poďakovať sa za informácie, ktoré nám pán Popovský eh, predložil a takisto by som sa chcel poďakovať e, tomuto človeku za to, že napriek tomu, že má obrovské e, povinnosti, e, že tých povinností je veľmi veľa, že sem prišiel. Chcel by som vám, vás poprosiť, aby ste nám dali ale čo najviac informácií. V prvom rade, pokiaľ ide o Európsky fond alebo nadáciu pre demokraciu, vy ste povedali, že ešte celkom nie, nie je jasné, že či do konca roka. Dyskutowali na ten temat niektóre koleżanki i koledzy. V podstate sa zaoberali touto temą veľmi častokrát a hovorili o tom mnohí kolegovia a kolegyne a niekedy skutočne e, považovali za otázne, že či takáto nadácia naozaj bude užitočnou. Ja patrím k tým, ktorí e, túto iniciatívu naozaj veľmi silne podporujú. Som presvedčený o tom, že skúsenosti mnohých disidentov v mnohých krajinách jasne poukazujú na to, že často toho robíme veľmi málo. My sme v tom predchádzajúcom období samozrejme mali takéto eh, vnímanie. Samozrejme, že sa dejú veci v rámci EÚ, ale častokrát to nie je dostatočné a každopádne v podstate je potrebné sa zasadzovať za ľudské práva a demokraciu a naozaj tieto výdobytky chrániť. To by bolo správne, pretože niektoré členské štáty samozrejme ešte stále majú isté pochybnosti, pokiaľ ide o túto iniciatívu. A teraz veľmi konkrétna otázka. Pokiaľ ide o túto vec, máte nejaké obavy? E, máte taký pocit, že skutočne v podstate sa spochybňuje táto nadácia, alebo sú to len formálne záležitosti, o ktorých sa hovorí, pokiaľ ide o isté námietky. Pani Gomez a pán Howitt už hovorili o týchto veciach a znovu v podstate je potrebné hovoriť o tom, ako bude vlastne budovaná táto európska služba pre vonkajšie vzťahy. A pokiaľ ide o náš podvýbor, my by sme skutočne chceli vychádzať z toho, že na istých e, veľvyslanectvách, a vieme veľmi dobre, že ktoré v podstate sú to veľvyslanectva, to sú špeciálne kabinety, e, ktoré sa zaoberajú práve touto témou. A v niektorých krajinách by bolo veľmi dôležité naozaj mať možnosť stretávať sa aj so zástupcami občianskej spoločnosti. A konkrétne otázka budeme sa obmedzovať na to, že len všeobecne v podstate budeme hovoriť o spolupracovníkoch z diplomatických škôl, alebo tieto špeciálne bunky budeme istým spôsobom inštruovať, vzdelávať, lebo toto by mali byť vlastne jednotky, ktoré sa zaoberajú naozaj len otázkou ľudských práv. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujeme vám. Myslím si, že predchádzajúci rečníci naozaj pokryli veľmi veľa z toho, na čo som sa sám chcel opýtať. Pokiaľ ide o zapracovanie e, akčných krokov v oblasti ľudských práv do rôznych ostatných politík EÚ, e pretože ľudské práva by mali byť súčasťou každej jednej e, z politík EÚ a tu v Európskom parlamente hovorím, že by to mala byť súčasť vlastne našich e, dohôd o obchode, partnerských dohôd a tak ďalej. A otázka znie, nemali by sme to robiť ďaleko pravidelnejšie, ďaleko e, dôslednejšie, pretože doteraz v podstate tomu tak nebolo. Myslím si, že pokiaľ ide o finančné nástroje v nadväznosti na ľudské práva a demokraciu, myslím si, že Európsky parlament by mal mať v tejto oblasti ďaleko väčšie slovo ako doteraz. A pokiaľ ide o túto nadáciu, o ktorá sa plánuje, o Európska nadácia pre demokraciu, toto je skutočne myšlienka, na ktorú sa povzerám eh, s veľkým potešením. Viem, že sú to aj ďalší ľudia, ktorí to vítajú. A ako povedal môj kolega, niektoré členské štáty namietajú, zásadne namietajú a niektoré majú isté obavy, pokiaľ ide o finančné prostriedky do tejto nadácie a tak ďalej. Takže myslím si, že ľudia v parlamente, takí ľudia ako som ja, by boli veľmi vďační za to, keby mohli v podstate mať väčšie slovo, pokiaľ ide o takúto organizáciu. Ja si naozaj myslím, že Európsky parlament by mal mať veľmi značný vhľad a zdieľať aj kontrolu nad tým, ako táto nadácia bude spravovaná. A takisto si myslím, že by sme mali mať istú kontrolu nad tým, aké peniaze budú k dispozícii pre túto nadáciu a ako budú tieto peniaze využívané. Samozrejme, že sú isté námietky a hlavne námietky v nadväznosti na finančné záležitosti, zo strany niektorých členských štátov. A potom je to otázka dvojitého metra, spôsobu, ako vlastne Európska únia zaobchádza s ľudskými právami v rámci EÚ a ako sa na ľudské práva pozera mimo EÚ. Ja si naozaj myslím, že tento dvojitý meter, že to je tak povediac istý jav, ku ktorému uh, prišlo sme skutočne veľmi, veľmi um, citliví na naše úvahy, pokiaľ ide o ľudské práva v rôznych rezolúciách a tak ďalej. Ale nie sme takí prísni, keď napríklad príde o por- k porušeniu ľudských práv, povedzme ľudských práv utečencov na, úzime, na území EÚ. A ja si naozaj myslím, že nemusíme ísť veľmi ďaleko. A sú ľudia, ktorí skutočne namietajú aj voči takýmto rezolúciám, v ktorých je zapracované niečo týkajúce sa ľudských práv priamo tu v parlamente. Samozrejme, že máme kontakty s verejnosťou, máme kontakty s petičným výborom a s inými orgánmi, ale ja si naozaj myslím, že eh, občania EÚ by mali vyvíjať väčší tlak na to, aby sme neuplatňovali takýto dvojitý meter, pokiaľ ide o ľudské práva v rámci EÚ a mimo EÚ. A ešte mám jednu otázku na vás. Musím povedať, že vôbec nie som spokojný s tým pôvodným dokumentom, s pôvodnými dokumentmi, ktoré ste vypracovali eh, v nadväznosti na ten stupeň, do ktorého v podstate by Európsky parlament mal byť konzultovaný, pokiaľ ide o prácu Európskej vonkajšej služby. My v podstate nebudeme mať dostatočné slovo, nebudeme môcť veľmi hovoriť do týchto vecí, a takých vecí, ako sú ľudské práva. Veľmi dôležité je, aby tento parlament mohol monitorovať monitorovať, že čo vlastne bude táto Európska vonkajšia služba robiť vlastne, pokiaľ ide o ľudské práva a tak ďalej. Ana Gomez, nech sa páči. Ďakujem. Moje otázky, ktoré chcem adresovať pánovi Bukovskému, respektíve skôr ide o pripomienky. Pokiaľ ide o Európsku nadáciu pre demokraciu, ja som jednou z tých, ktorí to podporovali Eh, ja som bola prvá, ktorá v podstate prišla s týmto návrhom, s touto myšlienkou, pokiaľ išlo o kinokovú správu v roku 2010, eh, že by takáto nadácia mala byť eh, založená, pretože som si vedoma toho, že je potrebné naozaj sa postaviť na stranu tých, ktorí obhajujú ľudské práva, že je potrebné vytvoriť isté inštitúcie pre ľudské práva a demokraciu v mnohých častiach sveta a nie len e, v našom východnom susedstve, ako sa zdá, že teraz v podstate to vyzerá, pokiaľ ide o geografický um, rozsah uh, tejto nadácie. Sú tu dve hlavné veci, ktoré ma trápia, pokiaľ ide o to usmernenie, ktoré sa má prijať e, zo strany rady a ak sa nemýlim, by to malo byť prijaté už v tomto týždni alebo veľmi skoro, neviem presne kedy. Konkrétne mi ide o nasledovnú vec. ten e, merit samotnej nadácie by mal byť flexibilný e, a veľmi rýchlo v podstate by sa mohli e, čerpať tieto prostriedky a práve z toho dôvodu v podstate nie je možné mať tú štruktúru riadenia a vedenia takú, a s akou sa počíta pretože to bude príliš ťažké, ak tam bude uh, zástupca každého členského štáta. Tu, to bude veľmi ťažké. Uh, ja si myslím, že najlepším spôsobom by bolo zabezpečiť, aby tam bolo plné politické spektrum Európy. To znamená, tak ako je toto politické spektrum zastúpené v tomto parlamente, aby v podstate bolo zastúpené aj v správnej rade tejto nadácie. A ja si naozaj myslím, že prirodzene žiadne akčné kroky by sa vlastne neprijali bez konsenzu v tomto rámci čiže ja by som povedala skôr miesto zástupcov e, zo strany členských štátov, respektíve zástupcov zo strany komisie. Mal by tam byť zástupca e, tejto vonkajšej služby, ale aj zástupca parlamentu. A mali to byť zástupcovia, ktorí predstavujú celé široké politické spektrum, takže by sme sa potom vyhli nejakým národným alebo vnútroštátnym sentimentom. Ja samozrejme si myslím, že okrem toho, tých dobrovoľných príspevkov, ak skutočne budeme brať do brať peniaze z týchto nástrojov, tak by to každopádne nemal byť nástroj pre demokraciu a ľudské práva, pretože tento nástroj tam už je. A e, ten rozsah akčných krokov je stanovený. Tieto peniaze by sme mali presunúť z iných nástrojov. A to sú práve tie nástroje, ktoré neberú do úvahy ľudské práva, napríklad nástroj stability a tak ďalej. Takže ja dúfam, že toto naozaj budete môcť zobrať do úvahy. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne za tieto komentáre. Dovolte, aby som teraz ešte spomenul dve veci. Poprvé, tá stratégia, ktorá sa týka výročnej správy za rok 2010 a vlastne táto neskoršia diskusia o tej správe za rok 2010 poukazuje, že niekedy sa udejú veci, ktoré sú dôležitejšie a menej dôležité pre situáciu v oblasti ľudských práv. Preto je samozrejme veľmi dôležité, aby sme stále mysleli na túto správu a potom ďalšia vec, vlastne už to spomínal náš host, je práca na novej stratégii ľudských práv viedla k určitému zmetku a to potom viedlo k pomerne intenzívnej korešpondencii medzi našim podvýborom a vysokou predstaviteľkou. Pevne verím, že po zasadaní v decembri budeme mať opätovne dobrý výsledok, sa podarí dosiahnuť kompromis medzi vysokou predstaviteľkou, radou a komisiou, ako aj parlamentom. No a teraz ešte by som sa chcel vyjadriť tej Európskej nadácii pre demokraciu. Všetci si myslíme, že je to niečo prospešné, že je to rozumné a vystáva tu otázka, či takýto nástroj môže byť efektívny. A z minulosti častokrát sa kladli tieto otázky a zistilo sa, že existujú určité nástroje, ktoré nefungujú veľmi dobre v oblasti podpory ľudských práv, preto potrebujeme taký nástroj, ktorý je flexibilný, bez byrokratického zaťa zaťaženia. V našej krajine máme také porekadlo, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. A dalo by sa povedať, že príliš veľa administratívy je problémom a predovšetkým v takej situácii, kde sa demokracia iba rodí. Tu myslím predovšetkým arabskú jar a skúsenosti s nej. Preto by som chcel povedať, že tento nástroj, ktorý očividne potrebujeme a bude pod parlamentnou kontrolou, musí byť hodne koncipovaný. Myslím si, že by sme už čoskoro mali mať túto nadáciu na podporu demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste ma sem dnes pozvali. Začal by som tým, že ten list, ktorý ste spomínali, pán Howitt, áno, plne to uznávame, berieme to na vedomie, a zohľadíme to v rámci finalizovania toho návrhu a plne súhlasím. Boli sme až príliš orientovaní na samotný proces. Malo to aj svoje odôvodnenie, ale súhlasím s vami. Musíme teraz upraviť ten obsah a pevne verím, že ten návrh, ako aj tá diskusia budú dobrým začiatkom. Ja si myslím, že ten proces bude pokračovať. Myslím si, že o tom nemusíme diskutovať. Budeme potom diskutovať o obsahu, tak parlamente, ako vlastne je to uvedené vo vašom uznesení. A potom, to, potom si pozrieme, čo chcú vykonať alebo ako chcú prispieť členské štáty. A dôležité je vypracovať dobrú politiku v oblasti ľudských práv. Spomínali ste viaceré otázky, ktoré sa týkajú e, špeciálnych vyslancov. Myslím si, že nie je to úlohou e, vysokej predstaviteľky toto navrhovať alebo s tým nejako zaoberať. Ako iste viete, máme tu nástroj, ktorý sa týka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Rada zatiaľ vymenovala iba špeciálnych e, predstaviteľov pre niektoré štáty, takže nemáme to tematicky zoradené. Mali sme minulosti i určitých predstaviteľov, ktorý vymenoval Javier Solana, ale bola to iba určitá úroveň angažovanosti. To znamená, že vysoká predstaviteľka toto neplánuje navrhnúť, ale samozrejme budeme veľmi radi o tom diskutovať. A čo sa týka medzinárodnej spravodlivosti, to je samozrejme veľmi zásadná otázka. Čo sa týka dialógu o ľudských právach, to je jedna zo slabých stránok a myslím si, že bolo by to riskantné nepokračovať v tejto veci, aj keď ten výsledok nie je veľmi optimálny. Teraz vlastne finalizujeme e, dialog o ľudských právach s Ruskom v Bruseli a myslím si, že keď je taká možnosť, je dôležité ju využiť, takže musíme si dobre premyslieť, akým spôsobom to môžeme spraviť lepšie. Nie je to nič samozrejme alebo nekúplne úplne jasné, ale čo sa týka našej vnútornej organizácie v rámci SVČ, pozornosť kolegov v rámci tejto služby sa zameriava na rozličné veci, aspekty. Takže momentálne nemusíme sa obrať tým, aby boli dobre vyvážené, bolo vyvážené geografické pokrytie a ľudské práva. Viem, že v minulosti sme to mali určité E, určité úpravy, určité diskusie. Išlo tu o ľudské práva v Číne napríklad. To bola iste dôležitá diskusia a Európska únia mala jednotné stanovisko. Čo sa týka nástrojov, spomínali ste Európsky nástroj pre ľudské práva a demokraciu, to, v tom budeme pokračovať, to bude súčasťou balíka e, finančných nástrojov v rámci e, finančného výhľadu, o tom sa bude diskutovať 6 decembra, bude sa o tom diskutovať v parlamente, ako aj na rade, asi budúci rok. Čo sa týka samotného procesu, ten bude dôležitý, lebo parlament a rada budú diskutovať o nástrojoch a medzičasom ESVČ a komisie my budeme pripravovať programovanie pre najbližší finančný cyklus a to je zároveň určitá príležitosť, ako viac zohľadniť horizontálne úlohy, ako napríklad E, ľudské práva. Takže môžeme trošku myslieť ponad e, ten, to zameranie toho nástroja. Sú tu aj iné nástroje, ktoré môžeme využiť a zabezpečiť určité kroky, DCI a ďalšie. No, môžeme s tým začať veľmi skoro. Práve sme začali prácu na programových usmerneniach, spolu ich pripravíme s komisiou a myslím si, že je to jedinečná šanca Môžeme sa zaoberať horizontálnymi úlohami. Ľudské práva je jedna z týchto tém. A potom ďalš, ďalšie, ďalšia vec je to prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom. To je ale iná téma. Možno sa vrátim teda k relácii neskôr. Pokúsim sa byť stručný. Samozrejme, vysoká predstaviteľka chce prezentovať svoju víziu, a tu sa dostávam k otázke pani Gomeš, určite o tom bude hovoriť na plen, sa bude o to na plenárke, toto bude veľmi dôležité z hľadiska rady. A samozrejme, máte pravdu, že ľudskoprávna politika sa začína doma. Preto si to vyžadovalo istý čas, aby sme sa zaoberali, eh, aby sa tým zaoberala komisia, aby sa tým zaoberala pani Malmström a Reding, lebo tu predsa ide o kredibilitu Európskej únie a toto treba zohľadniť. Čo sa týka úlohy členských štátov, myslím si, že je tu veľký záujem na úrovni členských štátov, aby sa na tom pracoval. Niektorí skutočne sú výborní v oblasti ľudských práv a tlačia na nás, aby sme na tom pracovali. No a neviem, či potrebujeme skutočne takýto tlak, aby sme viac angažovali istujúce orgány rady, Baj, tak už sa tam silne pôsobí. No a musím povedať, tie diskusie sú veľmi živé, aj keď je tam aj kritika, čo je veľmi dôležité. No a hovoril som o blížiacej sa diskusii o finančných nástrojoch. Tu sa dostávam otázke pána Tavaresa, aké sú tam finančné nástroje kola Európskeho parlamentu. Samozrejme, toto prebehne Lisabonské pravidlá sa tu uplatňujú, tu platia a vieme, že to budú zložité rokovania a že to bude zložité a začneme s tým veľmi skoro, takže rokovania o finančnom rámci bude trvať do polovice roku 2012. Tá diskusia o finančných nástrojoch by sa mala začať teraz. Čo sa týka Európskej nadácie, najprv som sa chcel poďakovať za slova pozbudenia a podporu, lebo to skutočne potrebujeme. Po druhé, nemyslím si, že nejaký z našich členských štátov by bol zásadne proti. Môžu mať určité otázky, ktoré sa týkajú niektorých problémov, ale nie sú v určitej myšlienke a súhlasia vlastne s vašou líniou, že potrebujú mať určitý orgán, nebude to inštitúcia, ani, ani nástroj, niečo, čo bude dostatočne flexibilné, aby mohli oni e, robiť také veci, ktoré my nemôžeme. Musím povedať, že nie som napríklad expertom na finančné riadenie, ale keď budeme pripravovať vlastne tie návrhy, musíme sa spýtať viac našich kolegov, a oni prišli s viacerými návrhmi a oni hovorili o tom, aké sú limity, aké sú tam uh, aké sú tam cieľové skupiny, ktoré nemôžeme dosiahnuť ako neregistrované mimovládne organizácie, takže jednoducho nemôžeme e, použiť e, alebo nemôžem pomôcť neregistrovaným organizáciám. Čo sa týka geografického pôsobenia, tak Cathy Ashton a minister Šikorsky poslali partnerom list v polovici novembra, objasnili naše pôvodné myslenie, teraz sa na tom ďalej pracuje. Myslím si, že zhoda je možná do konca roka a môžeme mať takú všeobecnú zhodu na úrovni rady. Teraz myslím, že by to mohlo byť. Je to určitý proces, ktorý prebieha a som si istý, že ten projekt by niekedy budúci rok mohol, sa mohol zahájiť. Čo týka geografického zamerania, musím povedať jasne, nie je to nástroj pre východné partnerstvo. Vyplynulo to z diskusie o susedskej politike a dalo by sa to uplatňovať, malo sa to pôvodne uplatňovať na, smerom na juh a na východ a tu, tu sa dostaneme otázky financovania. My sme sa pýtali na to komisie a my nechceme nič odobrať z nástrojov, ktoré už existujú, EDHR. Je tam určitá rezerva, v rámci nástrojov európskej politiky susedstva a môžeme vykonať určité kroky v rámci susedstva, takže bolo by možné to vyvážiť z hľadiska geografie. A ak to bude fungovať, ak tá nadácia bude fungovať dobre, tak by sa dalo rozšíriť. Potom môžeme začať hľadať iné zdroje. A teraz pokúsme sa, uvidíme, ako sa to rozbehne 2-3 roky. Myslím si, že E, tu myslím si, že sa ukáže, kde je tá nevyhnutnosť. Asi na juhu bude viac. Sú tu návrhy pána Zemkeho a na tým sa budeme zaoberať. My nechceme nič vylúžiť, vylúčiť. Samozrejme, úloha Európskeho parlamentu bude zásadná a sú tu dôležité veci z hľadiska pani Ešten, ona bola v kontakte s ministrami. My chceme vytvárať nejakú veľkú byrokraciu. Čo my chceme je mať určitý riadiaci orgán, ktorý bol reprezentatívny, zahrňal by členské štáty, Európsku komisiu, vysokú predstaviteľku, aj parlamenty. Samozrejme dôležité je diskutovať o možnostiach. Ak ten orgán bude väčší, tak dobre, ale nebude to výkonný orgán. My by sme chceli mať skôr taký úzky výkonný orgán, ktorý bude pre, prevádzkovať tie programy, ale niekto musí mať politický dohľad a musí vykonávať rozpočtový dozor a samozrejme bude to rozpočet pochádzajúci od EÚ. Členské štáty, ak tam budú prispäť, musí uplatňovať svoje vlastné pravidlá a my chceme zabezpečiť, aby všetko, čo robíme, bude transparentné, aby sme e, mohli všetko preukázať daňovému poplatníkovi sa týka jednotlivých možností, myslím si, že už som o tom hovoril, čo týka rýchlosti a flexibility, to je pre nás zásadné a chceme povedať, že je pre nás dôležité, aby, to bolo, aby tam bola jasná pridaná hodnota, ináč by nedávalo zmysel vytvoriť takýto nový orgán a to znamená, že je nutné predchádzať zdvojeniu činnosti. A na záver dovolte, aby som zareagoval na to, čo povedal pán predseda čo sa týka načasovania výročnej správy, áno, musí sa to zlepšiť, to isté. Mi sa trošku omeškalo. Súviselo to preto, lebo sme sa zaoberali našimi vlastnými štruktúrami a paralelne prebiehala arabská jar. A musíme zabezpečiť aby sme v budúcnosti to e, e, spracovali lepšie a skôr. Ďakujem pekne pánovi Popovskému za úvodné slovo, ako aj za odpovede, ktoré ste poskytli na otázky v súvislosti so stratégiou, čo sa týka ESVČ a nadácie pre demokraciu Viem, že dostaneme ešte informácie, samozrejme dnes nemôžete to, to zodpovedať a tešíme sa, že nám neskôr poskytnete zvyšné odpovede. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Spúžnení. Ďakujem bardzo. Teraz sme sa trošku omeškali. E, Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest... E, a dostávame sa teda ďalšiemu bodu. Egypt. Situácia v oblasti ľudských práv v súvislosti s nedávnym uznesením Európskeho parlamentu, v súvislosti s voľbami, náš podvýbor často a pravidelne uskutočnil výmenu názorov, ktorá sa týkala arabskej jary. My sme sa zaoberali situáciou v Egypte a preto je dôležité, aby náš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 prejavoval svoje znepokojenie v súvislosti s udalostiami, ktoré sa týkali vojenskej rady, ktorá prevzala moc po, po zvrhnutí prezidenta Hosniho Mubaraka. Sloboda prejavu, sloboda tlače, toto bolo obmedzované problém súvisí aj s vojenskými súdmi, boli tu rozličné demonstrácie, potom téma koptov, bola neustále dôležitá v tejto súvislosti. Od 17. novembra dochádza k stretom medzi bezpečnostnými zložkami a demonstrantmi v Káhire. My sme počuli o mnohých iniciatívach, počuli sme, e, dostali sme informácie od bývalého predsedu IAO. E Vieme, že situácia v Egypte nie je pozitívna, dochádza stále k útlaku a k násilným stretom, kde došlo k zraneniam a k umrtiam. Jedna egyptská žurnalistka bola zatknutá a zbytá potom, ako sa zúčastnila konferencie, ktorá sa zaoberala ľudskými právami. Ďalej vieme, že sú politické strany, ktoré si želajú, aby sa voľby presunuli. Prvé kolo sa uskločilo včera, 28. novembra a myslíme si, že v tejto situácii je dôležité, aby to celé prebehlo pozitívnym spôsobom. A nech sa páči, poprosíme zástupcu, zastupiniu Euronestu. Ďakujem pekne, pán predseda a pani predsedkynia. Najprv by som sa chcela zamerať na situáciu ľudských práv v Egypte. A chcela by som hovoriť o našich Odporúčanie v tejto súvislosti. Čo sa týka situácie v Egypte, je kritická a sme konfrontovaní skutočne s dôležitými vecami, ktorých vývoj je ohrozený. Je tu veľký tlak zo strany obyvateľstva, kde ľudia požadujú sociálnu spravodlivosť a vidíme, že teraz sú opätovne ľudia v uliciach a a chcú, aby ich očakávania neboli sklamané. Viacero mesiacov je to tak, že medzinárodné ako národné organizácie, konštatujú porušovanie ľudských práv zo strany bezpečnostných zložiek. Zdá sa, že sa situácia ešte podstatne viac vyostrila ako za vlády Ubaraka. Mimoriadný stav pretrvá naďalej, viac ako 12 tisíc civilných osôb je súdených pred vojenskými súdmi. Sú tu svojvoľné zatknutia, um, násilné zakročenie voči mierovým demonstrantom a významní predstavitelia ochrany ľudských práv sú ohváraní v štátnej tlači a je tu snaha diskreditovať ľudskoprávne organizácie. Ide pre všetkým o organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky v zahraničí a tie sú častokrát trestne stíhané. No a čo sa týka žien, dochádza tu k porušovaniu práv žien. Dochádza k zatýkaniu blogerov, a doteraz sa ešte nevykonalo žiadne oficiálne vyšetrovanie, ktoré by sa týkalo útlaku a, a útokov na koptských kresťanov pri ňanom v Káhire. Chcela by som v tejto súvislosti spomenúť jeden dokument, ktorý podpísalo 12 organizácií koncom novembra. A Vychádza to z udalostí, ktoré sa udiali začiatkom tohoto roku. Najvyššia vojenská rada e, sa zdráhala e, predvídať, alebo posať predvídavo. A mimovládne organizácie mladí ľudia boli vyčlenení z rozhodovacieho procesu. No a situácia sa vyvinula tak, že demonstranti zo všetkých vrstiev obyvateľstva sa vrátili na námestie, či už námestie Tahrir alebo na, na v iných mestách. To znamená, že dochádza k novým vlnám demonstrácií, ktoré pretrvajú od 19. novembra. A ľudia protestujú proti ústave, proti vojenskej ústave. Bola tu vyslovená požiadavka, aby armáda čo najskôr odovzdala moc civilnej vláde, aby sa zabezpečil skutočný prechod k civilnej demokracii. Čo sa týka reakcie prechodnej vlády v Egypte, tak vieme, ako násilne reagovala voči mierovým demonstrantom, že sú tam obavy, že by opätovne mohol prepuchnúť, prepuchnúť chaos v krajine. Bezpečnostné zložky a armáda použili slzotvorný plyn, e, kaučokové projektily, ale dokonca aj ostré projektily. Viacerí demonstranti boli zbytí a zatknutí a celkovo si demonstrácie vyžiadali 41 mŕtvych a 3000 zranených vo veku 15 až 40 e, rokov a mnohí oslepli, lebo boli trafení do oka kaučukovými projektilmi. Reakcie v Egypte ako aj na svete sú veľké a mnohé štáty ako Európska únia kritizovali tieto udalosti. Dochádza tu k výrazným porušeniam ľudských práv, k útoku na e, občianskú spoločnosť. A v, tomto, v takéto atmosfére sa začali prvé voľby po páde Mubaraka. Ľudskoprávne organizácie a mimovládne organizácie sa obávajú, že sa im bude brániť v ich činnosti a v registrácii udalostí a že nebude možné vytvoriť skutočne demokratický systém v Egypte. Najprv by som chcela povedať, že je skutočne eh, polutovanie hodné, že E, Európska únia nemohla byť pozorovateľom v rámci tejto významnej udalosti, e, napriek tomu, že bola pozorovateľkou v volieb v Tunise. Ďalej požadujeme, aby, aby väzni boli prepustení, aby sa umožnil prechod civilnej spoločnosti. My si myslíme, že toto posolstvo asi nie je dostačujúce s ohľadom na situáciu v Egypte. Zhoršená situácia v oblasti ľudských práv si vyžaduje intenzívnu reakciu zo strany Európskej únie a vyžaduje si jasné posolstvo smerom k vysokej e, vojenskej rade. Myslím si, že je nevyhnutné, aby Európska únia spoločne vyvíjala intenzívny tlak na vojenskú radu, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii a aby sa rýchlo zvolila cesta k občianskej vláde a demokracii. Špecificky požadujeme, aby Európska únia v súvislosti s eh, radou ministrov zahraničných vecí 1. decembra odsúdila udalosti v Egypte, tie zákroky, ktoré vykonala vojenská vláda, aby sa pripomenulo, že eh, prechodná vláda slúbila, že sa bude angažovať v oblasti ľudských práv. Čo sa týka násilných zásahov voči mierovým demonstrantom, pokojným demonstrantom. E, toto je nutné riešiť, je nutné, aby sa to spravodlivo a nestranne vyšetrilo a je nutné vyšetriť tie porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo po páde Mubarakovho režimu. Dôležité je, aby sa rešpektovala sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania sa a Dôležité je aj hodnotiť eh, predvolebnú kampaň pre všetkým v štátnych médiách. Dnes skutočne existuje veľké nebezpečenstvo, ktoré sa týka budúcnosti. A tu ide o to, že sú tu kroky, ktoré nutné vykonať. My požadujeme prepustiť všetkých ľudí, ktorí iba využili svoje právo na slobodu prejavu. Čo sa týka občianskej spoločnosti, sme toho názoru, že Európska únia musí apelovať na egyptské orgány, aby sa viedol skutočný dialog, aby sa vytvorila civilná vláda. Potom, čo sa týka európskej politiky, dôležité, aby sme podporovali ľudské práva a demokraciu a celé to môže fungovať iba vtedy, ak bude poskytovaná politická podpora a nie len finančná podpora. Európska únia nemôže iba pozorovať to, čo sa deje a je dôležité, aby sme podporovali demokratické sily v Egypte a ja si myslím, že je dôležité, aby sa implementoval tento nástroj v rámci politiky susedstva. Je dôležité chrániť ľudské práva, podporovať občianskú spoločnosť. Je tu historická možnosť aby prechodná vláda ukázala, že myslí svoje mysli vážne a aby sme demokraciu v arabských krajinách. To znamená, sú tu určité odporúčania, ktoré sa zapracovali do uznesenia o Egypte. Podobne to už bolo minulý rok a my si myslíme, že toto je všetko dôležité, musíme podporovať ľudskoprávne organizácie a myslím si, že je dôležité sa stretávať s demokratickými silami v Egypte a musíme podporovať zlepšenie situácie. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel dať slovo predsedničke šéfke delegácie pre krajiny Mašrek, pani Marisi Matias. Ďakujem pekne. Pán predseda, mnohé z toho, čo som chcela povedať, vlastne už bolo povedané dnes po obede. Spomenuli to predrečníci, ale možno by som mohla dodať ešte pár faktov. Sice chcela by som poukázať na veci, ktoré sa udiali minulý týždeň v Káhire. Chcela by som poukázať na situáciu, ktorá e, vládne v Egypte. Je tam veľké napätie. Je to ako keby naťahovanie sa medzi tými silami, ktoré sa e, zasadujú za demokraciu a medzi tými silami, ktoré chcú ostať pri moci. Teda ja som bola v Káhire, mohla som sa presvedčiť na vlastné oči. Nebolo samozrejme možné ísť na, na námestie Tahrir, ale hovorila som so zastupcami mimovládnych organizácií, zastupcami opozície. A ako sme práve počuli, bola tam skutočne mimoriadná situácia. My sme už tomu zaujali stanovisko, my sme k tomu schválili aj uznesenie a myslím si, že to, čo sa skutočne udialo v poslednom týždni, to je niečo absolútne mimoriadne. Teraz sa nachádzame vo volebnom procese, je to mimoriadná situácia a nezávisle od toho, čo ideologicky a politicky presadzujeme a čo zasadzujeme, musíme povedať všetci, že je tu istá ideologická diktatúra, v, čo sa týka volieb v Egypte. A ja som mala možnosť nielen naštíviť Káhiru, ale bola som aj 500 km od Káhiry a tam som videla, ako sa ľudia mobilizujú, ako sa zasadzujú za tieto voľby. Nehovorím to teraz mene delegácie Mašrek, ale musím povedať, že je to môj osobný názor. Chcela by som povedať, že samozrejme nechceme sa E, zamiešavať situácie, ale nesmieme ustupovať v rámci demokratických procesov. To znamená, že musíme byť jednoznačne na strane obyvateľstva a bez blokády musíme zvládnuť tento demokratický proces, musíme im pomôcť. Toto naťahovanie sa má určité dopady, to je vám známe iste, Čo sa týka samotného režimu a štátnych orgánov, oni síce naplánovali nejaké ústupky, napríklad tú možnosť, aby parlament kontroloval rozpočtové výdavky, ale v súčasnosti musím povedať, že je to prechodná vláda a to, čo vidíme momentálne v Egypte, je stále ešte vojenská rada. A táto rada E, sa nevzdáva tých privilegií, ktoré má. Samozrejme to vieme. A boli tam viaceré vládne organizácie, ktoré požadovali, aby voľby boli lepšie, e, lepšie pripravené. Ale celkovo je to veľmi ošemetná téma a tento tento prerod alebo prechod k demokracii, to je veľmi zložitá vec, videli sme to v posledných dňoch. A čo sa týka našej delegácie, tak nemohli sme pozor, byť voleným pozorovateľom, to sme neplánovali, ani to nebolo vlastne možné. Čo sme my chceli, bolo, aby sme jasne zdôraznili a poukázali Egyptu na to, že potrebujú zvolený parlament, že potrebujeme mať určitú protiváhu k vláde a preto musia mať naši partnery pochopenie. Je veľmi zložité správnym spôsobom postupovať v tejto oblasti, ale ja si myslím, že sme vykonali, čo bolo v našich silách, ale je to môj osobný názor. Tu nejde o to, aby sme nejako, tak povediac, stranicky pôsobili, že sme sa stav, zasadzovali za jeden subjekt alebo iný. Nie. Je tu mimoriadná situácia a preto jednoducho európske inštitúcie musia jasne formulovať svoj názor. Je tu možnosť, aby Egypt prešiel na demokraciu a v tomto ich musíme podporovať. Samozrejme uvidíme, akým smerom sa to celé bude vyvíjať, Mnohé veci sú ešte otvorené, je tam viac ako 3000 kandidátov napríklad v rámci týchto volieb, takže nevieme, k čomu to bude spieť, ako to dopadne, sú tam rozličné strany, potom sú takí, ktorí by aj chceli kandidovať, ale nemohli, ktorým v tom bolo bránené. A potom sú tu takí, ktorí ohlásili legitímne na ten záujem a boli odmietnutí. Ďakujem pekne, pani Matias. A hlási sa nám pani Gomez. Ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste boli podľa možnosti čo najstručnejšia. Ďakujem pekne. Nechcem opakovať to, čo bolo vlastne povedané v ohľadne ľudských práv. Ja som plne solidárna s tým, E, čo sa snažia dosiahnuť v Egypte. Demokracie, právny štát a nevojenský režim, to plne podporujem. A chcem to aj otvorene povedať, náš parlament musí zaujať jasné stanovisko a povedať, že tieto terajšie voľby nezodpovedajú žiadnemu medzinárodnému štandardu. 19. marca som bola pri referende a vtedy sa vo veľkej miere zúčastnilo obyvateľstvo. Mnohí egyptiania chcú vybudovať demokratický Egypt ale tento proces nie je vôbec in, integrálny a očividne tam nie sú žiadni medzinárodní pozorovatelia. A určité politické strany boli jednoducho blokované, nemohli postaviť kandidátov, takže naozaj výrazné reštrikcie. A ako teda už bolo povedané, hoc záujem v e, o demokraciu v tejto krajine je veľký. Je tu ešte mnoho naozaj nezrovnalostí. <clears throat> Napríklad pri referende nebolo toľko tých, ktorí by sa boli zúčastnili. Myslím si, že v tejto krajine je potrebný legitímny parlament. Všetko je teraz uh, veľmi provi, e, provizorné, určitá chunta alebo vojenská rada a to, čo pozorujeme, nezodpoveda v žiadnom prípade demokratickým medzinárodným štandardom. Ďakujem veľmi pozorne som sledoval túto diskusiu, to, čo tu odňalo k ľudským právam v Egypte. Bohužiaľ je tomu teraz tak, že po páde Mubarakovho režimu egyptský národ si zaslúži čosi lepšie bolo toľko obetí. Egyptský národ si tu zaslúži podporu Európskej únie, všetkých demokratických síl a sem patrí aj podpora a pomoc mimovládnych organizácií. Prechod však teraz naráža na veľké ťažkosti. Konštatujeme, Čiže tu nie je e, žiadna demokratická tradícia. A vidíme, že toto všetko e, by mohlo skončiť v, kde si v chaose a že je ťažké nájsť prechodný e, alebo spustiť prechodný mechanizmus smerom demokracii. Musíme však urobiť všetko preto, aby naša pomoc a naša podpora boli poskytnuté pre spoločnosť občianskú, média, mimovládne organizácie, vzhľadom na násilné postupy voči žurnalistom a ďalším zastupcom médií. A to nenaznačuje tomu, že zo strany egyptských orgánov by tu bola dobrá vôľa. Musíme naozaj vykonávať demokratický tlak na orgány, aby národ, ktorý položil svoje životy a protestoval v Káhire, aby si aby a dosiahol svoje ciele. Toto hnutie musíme podporiť, musíme aj finančne prispieť Mali sme tu aj návrh na navrhnutie e, partnerskej zmluvy v zmysle posilnenej spolupráce a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pracujú na tejto zmene. Nech sa páči, pán Richard. Bon après-midi, Monsieur le Président. Simplement pour dire que Ďakujem. Ja som vám chcel len povedať, pán predseda, že sa môžeme len pripojiť k povedanému, k tomu, čo tu e, odznelo o e, tragédiách, o ťažkom násilí, kde mnohí ľudia boli e, zranení alebo zavraždení. Aký bol teda vývoj, pokiaľ ide o uznesenie Európskeho parlamentu, teda uznesenie k Egyptu. Bohužiaľ treba konštatovať, že v mnohých bodoch, ako ste už konštatovali, treba e, skonštatovať, že blogery sú naďalej e, vo väzbe, naďalej sa používa násilie, útlak, hoci sa možno, možno v posledných dňoch dá konštatovať, že sa veľmi často e, armáda postavila medzi jednotlivé skupiny, aby zabránilo sa stratám. Napriek tomu aj tak sú tu mŕtvi i ranení. Medzi časom však došlo aj k pozitívnym vývojovým tendenciám. Bol to napríklad slub, hoci je to aj iba slub, dôležité ešte sledovať jeho dodržiavanie, že budú pred júnom 2012 prezidentské voľby. Okrem toho bolo prislúbené, že prebiehajúce e, vyšetrovania, zisťovanie zodpovedných e, že vojenská e, súdna e, inštancia prenesie tieto na, na, na civilné, civilné inštancie. Pokiaľ ide o tlak, ktorý každodenne vyvíjame, teda že po, po, po, požiadavky e, smerom k procesom, ktoré sa majú uskutočniť, tak treba povedať, že 26. E, novembra zastupkynia EÚ ešte stále vyzýva voja, vojenské zložky, aby ukončili vojenské procesy a aby sa postarali o to, že sloboda prejavu bude e, vládnuť a že sa zistia fakty. Ďalší pozitívny bod to je to, že 28. novembra začali voľby Dnes je teda druhý deň týchto volieb. A zo strany delegácie máme prvú správu. Nie je to, hoci nie sme oficiálni e, pozorovatelia, máme tam, máme tam diplomatov, ktorí koordinujú, máme prístup k volebným uh, miestnostiam, takže správy sú uh, uh, pozitívne, hoci umiernene pozitívne. Myslím si, že skutočnosť, že naďalej e, vykonávame, vyvíjame tlak na egyptianov, aby dodržiavali základné práva, aby sa starali o ich dodržiavanie. Môžeme naozaj konštatovať, že tu dochádza v nedávnom čase k vývoju a snáď v tejto súvislosti dám slovo ďalej kolegovi, ktorý sa zaoberá pozorovaním volie. Možno, že nám povie viac do detailu. Ďakujem veľmi stručná aktualizácia z pohľadu pozorovania a monitoringu. Ako bolo naznačené, EÚ tu nie je pozorovateľom. Dôvod je taký, že sme neboli prizvaní. Pozvanie EÚ sa na opakovanie na rôznych úrovniach e, uvádzalo. Predseda Európskeho parlamentu, vysoká predstaviteľka Európskej únie pri, navš- pri návšteve v Kahire, takisto tu sme to diplomaticky e, pripomínali. Egyptiania sa však rozhodli e, nepozvať nás, ale ako povedal kolega, zohľávame úlohu koordinácie diplomatického monitorovania. Takisto otvorene diskutujeme s medzinárodnými organizáciami, ktoré monitorujú voľby Viaceré medzinárodné mimovládky boli e, e, v Egypte akreditované, ale sú to aj iní, ktorí neboli e, síce akreditovaní, ale pozorovať môžu. Napríklad NDI z Spojených štátov. Takže takýto je egyptský prístup. Napriek tomu všetky tie organizácie pozorujú, sme v kontakte s nimi, ale ako už povedal kolega, z pohľadu EÚ môžeme celkom dôsledne sledovať, čo sa deje. To sa tu aj vyjadrilo, Je totiž proces napreduje veľa lepšie, než všetci očakávali. A tiež spolupracujeme s miestnymi pozorovateľmi a poskytujeme im aj školenia. Takisto tam máme dve organizácie, ktoré poskytujú volebnú asist- e, podporu. To všetko posilňuje pozorovateľský i volebný proces. To je taký všeobecný pohľad. Po, pohľad. Ďakujem pekne. Myslím, že ešte často budeme hovoriť o tejto téme. Dnes šlo predovšetkým o tento ťažký proces, útlak, demonstrácie, vojenská rada. Je tu množstvo aktérov, ktorí sa na, eh, naznačujú. Zistili sme, že EAD sa angažuje, že sa čo si povedalo k priebehu volieb a to nám dáva dôvod byť optimistický. Dúfajme, že dôjde k zásadným zmenám v Egypte, že totiž bude e, ešte aj nová dimenzia, nielen vojenská rada v Egypte. Ďakujem ešte raz našim e, hostom. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Sme trošku v sklze, pokiaľ ide o program ide o stav e, ľudské práva v Svazísku, predovšetkým práva žien, zohľadniac všeobecnú revíziu ľudských práv e, vo Svazísku. Je to naša zodpovednosť, aby sme sa zaoberali témami, ktoré sú v centre mediálneho záujmu, ako je napríklad Egypt, Arabská jar, Svazísko naopak je asi téma, ktoré nie je veľmi tematické eh, aktuálne, eh, nie je veľmi mediálne, pardon. K tomu nie je uznesenie Európskeho parlamentu, hoci situácia v ľudských právach je alarmujúca. Rada pre ľudské práva zverejnila alarmujúcu správu. Pani Rainer je našou odborníčkou a hosťom v tejto veci. Je prítomná? Just moment. Ambassador. I will continue. <laughs> Um, Pokračujeme. Teda ešte raz vás srdečne vítam. Pani Marie Renner, ktorá je vedkyňou v rámci Amnesty International, spolupracovala na správe o stave ľudských práv v Svazísku. V mene zmocnenca a Spojených národov pre e, túto tematiku. Nech sa páči. Can you explain this? English number two. It's mm-hmm. okay? Mm-hmm. Yeah, can you explain this? The first? Oh, after. Introduce them. <clears throat> przepraszam bardzo, mamy informację, że już... Práve mi bolo povedané, ospravedlňujem sa, že máme prepojenie so e, Svazískom, aby sme mohli e, zastup, hovoriť so zastupcami občianskej spoločnosti k tejto tematike. Je tu pán Sveli Jele, odborník na ľudské práva a predseda krízového výboru a jeho kolegyňa, ktorá sa zaoberá právami žien. Riaditeľka kancelárie pre ľudské práva, že práva žien na juhu Afriky. Každý z vás má 5 minút rečníckého času. Je mi ľúto, že čas je tak sporo pridelený, ale takto je to. Vítajte. Pán Diele, pani Lamini, nech sa páči, máte slovo. No, no, first? First, okay. Thank you. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Ďakujem uh, pekne, pán predseda. Som Mary Reiner uh, z Medzinárodného sekretariátu Amnesty International zo sekretariátu v Londýne vám chcem poďakovať za túto možnosť. Takisto kolegovia v Svazísku. Rada by som chcela pohovoriť o momentálnej kríze v súdnictve, pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o obete e, porušení ľudských práv. Pán Dželi potom bude hovoriť z, e, právneho pohľadu obavy Amnesty International sú tie, že <clears throat> druhá najväčšia kríza právneho štátu v krajine za menej ako 10 rokov e, má priamy dopad na podporu ľudských práv. Hoci Svazísko ratifikovalo množstvo kľúčových e, regionálnych a medzinárodných do- tieto predpisy napriek tomu umožňujú vláde zásadne e, obmedzovať práva. Aj, aj podriadené právo zostáva v rozpore s medzinárodnými dohodami a neexistuje dostatočne vybavená e, štatutárna organizácia, ktorá by e, vyšetrovala porušenie ľudských práv a bohužiaľ krajina alebo štát neukazuje nejakú ochotu nestrane vyšetrovať a uviesť e, previnilcov pred súd. Hlavným nástrojom pre podporovanie ľudských práv v posledných rokoch boli súdy a obhajovanie nezávislosti a e, súdneho systému. My sme vyjadrili naozaj verejne naše pohorčenie nad stavom súdne, súdneho systému. A pán Macejf, e, niekdajší minister, bol e, prepustený. Tieto e, tendencie sa, staj- sa udiali krátko pred vypočutím OSN k situácie v Svazísku. Moja druhá moja skupina komentárov sa týka zhromažďovania a prejavovania názorov. Tieto dôležité ľudské práva s, s, sú zatienené konfliktami. Ústavné predpisy zabezpečujú tieto práva, bohužiaľ podkopáva sa to praxou. Napríklad výrazný význam slobode zhromaždenia oddiel 26 To odsek 27 vlastne vo výkone blokuje. E, pohľady vlády sa odzrkadlili na e, oktobrovom vypočutí, kde odmietli niektoré obvinenia ďalších odporúčaniach však zdá sa, že tvrdia, že ich budú zvažovať. Takže nevieme, čo vzíde v marci ako záverečné stanovisko vlády. Tieto práva tiež e, ovplyvňuje ďalšie zákony, napríklad zákon o terorizme a podvratnej činnosti k tomuto budú ešte snad na záver e, svojvoľné zatýkanie e, periodické e, kontroly zatýkania, to tiež je formou represálií proti týmto práv. Tretia oblasť sa týka obmedzení, pokiaľ ide o ochranu pred E, útokom na život a fyzickú integritu. Po mnohé roky sa e, hovorí, že policajné jednotky využívajú e, výrazne sílu proti mieru milovným demonstrantom a používa sa zlé zaobchádzanie, týranie proti zatknutým. Vždy tam mm, kde bolo možné nájsť živé či mŕtve obete týchto činov, boli len potvrdené tieto obvinenia. V oktobri e, existoval nedostatok politickej vôle potrestať e, páchateľov porušení ľudských práv. Tieto porušenia pretrvávajú žaloby pred súdmi boli len jedným z, má, z mála prostriedkov obrany obetí, hoci Amnesty International vítalo rozhodnutie e, premiéra krajiny z minulého roku, tak takýto, takýto zriedkavý prejav sa dá opísať len e, ako potlačenie záverečnej správy, ktorá pred verejnosťou sa neobjavila. Parlamentný výbor a jeho vypočutie e, k e, použití sily pre, vo, voči chudobným um, komunitám. Ďalej potom diskriminácia voči žia, žena, systematická diskriminácia pretrváva v Svazísku hoci e, sú určité pokroky v novej ústave. A nie je preto prekvapivé, že je tu nerovnomerné rozmiestnenie prostriedkov, ďalej epidémia, HIV, toto všetko do hĺbky e, pokryjú svojimi komentármi ešte naši partneri. Ďakujeme pekne pani Rejna za vašu prednášku. vaše posúdenia situácie v Svazísku. Ešte raz by som chcel sa obrátiť teraz na našich hostí, ktorí sú s nami spojení zo Svazíska. Máte slovo, nech sa páči, pán Svili, právnik a e, organizácie pre otázky práva. Máte slovo, nech sa páči.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 Eh, začať práve našimi hostiami, ale dáme teda teraz slovo zastupcovi Svazíska. Ak máte ďalší príspevky, môžete sa prihlásiť a potom sa pokúsime ešte raz eh, sa spojiť predsa len so Svazískom. Nech sa páči. Takže pán veľvyslanec má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako ste boli povedali, som Charge d'Affaires vo Svazisku. Prečítali sme si pozorne správu. Vo veľkej miere súhlasíme s touto správou. Súhlasíme s tým, že je tu nedostatočná e, jasnosť ústavy v kritických oblastiach, napríklad pokiaľ ide o registráciu politických strán. Svazisko zostáva v podstate absol, absolútnou monarchiou. Hlasovať, hla, e, volebný systém, ktorý umožňuje účasť len, len jednotlivým konkrétnym kandidátom a nie uh, stranám nás náplňa obavami rovnako kríza súdnictva a túto tému budeme riešiť v ďalšom politickom dialogu s vládou v Svazísku. Zdá sa, že sa blíži riešenie, ale základné otázky ešte si zaslúžia riešenie. Súhlasíme, že situácia v ľudských, práv, v ľudských právach e, vyzerá tak, že organizácie v tejto oblasti nemôžu e, fungovať efektívne. Pokiaľ ide o situáciu žien, Súhlasíme, že sú tu ešte naďalej zásadné deficity, pokiaľ ide o rovnosť, rodovú rovnosť, predovšetkým v oblasti majetkových e, otázok, e, ďalej rodinné právo. E, hoci sú tu určité náznaky pokroku, Európska únia prispela riešenie otázok e, rodových otázok sexuálne útoky, domáce násilie, to všetko, e, k tomu sa prijal zákon, ktorý prijal e, par- parlament. D- v roku 2011 nadobudol pra- e, pra- právoplatnosť a, a zákon o manželstvách takisto sa pripravuje. Sú tu aj svazické skupiny bojujúce proti zneužívaniu zvýšenie účasti žien na živote, to je takisto požiadavka. Pokiaľ ide o základné slobody, zdieľame obavy Amnesty International, pokiaľ ide o obmedzenia účasti politických strán a občianskej spoločnosti v národnej politike a vo verejnom živote. A v tejto súvislosti e, si všímame e, problémy občanov a pracujúcich tak ako hovorí správa Medzinárodnej organizácie práce z roku 2009. E, opakovane sme kritizovali e, e, svazísku vla, vládu v, pre pomalé tempo zavadzania zákona proti terorizmu. Toto všetko sa deje v rámci politického dialogu. Vychádzajúc z tohoto, Nemali by sme skrývať skutočnosť, že celková oblasť v ľudských právach v Svazisku je veľmi priemerná v porovnaní s ďalšími krajinami subsaharskej Afriky. Index celkového výkona, výkonu vlády e, bolo na 26. E, mieste všetkých subsaharských krajín, ale e, monarchia však, však stáva čoraz anachronistickejšieho a životný štýl e, vlád, e, kráľovskej rodiny je čoraz ne, menej akceptovateľný. EU prijala nedávno e, stratégiu pre Svazísko v oblasti ľudských práv. Hlavným cieľom akcie EU v oblasti demokracie ľudských práv je pomoc Svazísku, ktoré zostáva v o tejto oblasti zo Zimbabwe, jedinou nedemokratickou krajinou, aby sa zmenila na plnohodnotnú demokratickú krajinu, kde sa zaručujú základné slobody. Ideálny harmonogram pre dosahovanie týchto cieľov je taký krátkodobý. V roku 2013, keď sa uskutočnia ďalšie všeobecné voľby, ak sa to nepodarí do tohto lehoty, tak e, sa dá hovoriť o strednodobej e, cieľovej, e, o cieli. Ďalej je tu otázka a násilie na ženách, kde ženy sú, není vypušťané k vlastníckým právam. Okrem týmto dvoch širokých cieľov sú tu aj priority. Priority spojené s akciami, na podporu demokracie a ľudských práv v Svazísku sú pozmenením, e, stiahnutím zákona o terorizme, aby sa nedali zneužívať voči e, oponentom. Ďalej legalizácia politických aktivít, povolenie politických strán, posilnenie Komisie pre ľudské práva, verejnej správy, aby boli plne funkčnými orgánmi. Ďakujem. Ďakujem, pani ambasadože. Ďakujeme pánu veľvyslancovi. Nám teraz oznámili, že technické problémy sú vyriešené. Okay, we try. Ask them to say something. Um.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 I'm sorry, sir. I'm just checking if you can still hear me, sir. Yes, we can hear you. Thank you very much, sir. Furthermore, um... Veľmi pekne ďakujem. Ďalej je potrebné osvetliť následovné problémy, pokiaľ ide o prístup k súdom. Celkom jasne je to vec, ktorá je veľmi, veľmi ťažká pre občanov tejto krajiny. A máme takú situáciu, že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 E, mimo trudności technicznych mieliśmy okazję jednak wysłuchać i to dłuższej niż pięciominutowej. Mali sme možnosť vďaka technike si vypočuť oboch rečníkov. Bolo to zaujímavé, pokiaľ ide o situáciu v Svazísku. A vidíme, že v podstate majú veľmi podobné problémy. Majú problémy e, s ústavou, s presadzovaním práva, štát, právneho štátu a samozrejme aj problémy so situáciou v oblasti ľudských práv. Teraz by som chcel otvoriť rozprávu k tejto téme. Kto by sa chcel ujať slova? Pani Gomez. Chceli by sme sa poďako- chcela by som sa poďakovať za túto iniciatívu že sa situácia v oblasti ľudských práv dostáva do našej pozornosti a ďakujeme našim priateľom, ktorí k nám prehovorili zo Svazíska. Poskytli nám obraz, dalo by sa povedať, že z istého hľadiska by sme v podstate mohli to isté povedať, pokiaľ ide o, o tento rozpor medzi realitou a zákonom aj v našich krajinách. Ale samozrejme, že je to ďaleko, ďaleko vážnejšie porušovanie a systematické porušovanie práva, respektíve priepas medzi právom, zákonom a realitou. A samozrejme všetkým tým, čo sa spája s atribútmi právneho štátu a hlavne pokiaľ ide o diskrimináciu, mimoriadnu diskrimináciu e, žien. Predtým, ako sme si vypočuli našich priateľov a pani Reiner, len keď prejdeme tým textom vyhlásenia e, ministra, ktoré urobil minister spravodlivosti v nadväznosti na ústavné záležitosti Svaziska, e, Mám taký pocit, že tam ide o niečo veľmi, veľmi zlé, takmer groteskné, pokiaľ ide o niektoré kapitoly. A hlavne pokiaľ ide o kapitolu, ktorá sa vzťahuje na ženy a na politické práva. Pretože je to predsa celkom jednoduché, aký význam má to, aby na jednej strane nejaký článok ústavy pripúšťal a e, tvrdil, že teda ide o niekoľko politických e, strán a potom na druhej strane v podstate bránil kandidátom e, v tom, aby sa zúčastňovali nejakých volie. Predsa tých kandidátov je treba voliť na základe ich vlastných zásluh pretože toto je vlastne výsmech e, demokracia a politických e, strán akéhokoľvek, e, akýchkoľvek demokratických snách alebo niečo, čo by pripomínalo demokraciu, a pokiaľ ide o ženy, na základe tých informácií, ktoré sme dostali a na základe ďalších informácií, ktoré máme, skutočne je táto situácia veľmi, veľmi vážna. A e, o to ťažšia, že e, v podstate e, je tam veľmi veľa prípadov HIV nákazy, respektíve AIDSu. To sa povedať, že tie ženy sú vlastne dvojnásobne trestané. trestané. A potom ešte ďalšia vec, tam je v podstate tá sekcia týkajúca sa života. A tam sa dokonca hovorí, že trest nie je povinný, zákonný a potom sa tam hovorí o nejakých poľahčujúcich e, okolnostiach a potom sa pokračuje v tom, že Svazísko je abolicionistické v praxi, pretože vlastne od roku 1983 takéto tresty neuvaluje. A toto je niečo veľmi zvláštne, pretože tam zjavne ide o veľmi vážnu krízu, pokiaľ ide o spravodlivosť a beztrestnosť, pretože tým pádom vlastne orgány EÚ musia o to viac uvažovať o patričných orgánoch e, v Svazísku a skutočne ich žiadať o to, aby vykonávali to, čo, sú ich, čo je záväzkom v podstate a čo vlastne medzinárodné záväzky si vyžadujú, aby takéto orgány vykonávali. Veľmi pekne ďakujeme. Je s nami aj pán veľvyslanec z e, Svaziska. Chcel by sa pán veľvyslanec vyjadriť k tejto záležitosti? Pán veľvyslanec nech sa páči, 5 minút. E, bohužiaľ vám viac minút nemôžem dať. 5 minút, pán veľvyslanec. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa vám v prvom rade poďakoval za vaše láskavé pozvanie, pokiaľ ide o toto stretnutie. A skutočne, pokiaľ ide o našu účasť, ak tá účasť nesplňa celkom vaše očakávania, tak vás prosíme, prepačte nám, a pretože prvýkrát sa zúčastňujeme a, um, na takomto fóre. My ako veľvyslanectvo kráľovstva svaziska si ceníme takúto možnosť výmeny názorov na väznosti na ľudské práva v Svazisku. hlavne pokiaľ ide o práva žien a, a univerzálne všeobecné práva, keďže toto zasadnutie v podstate sa koná po viac ako mesiaci, keď e, v, náš minister spravodlivosti um, dostal vlastne uh, správu, uh, pre, ktorá bola predložená uh, výboru pre ľudské práva OSN. Ja som presvedčený, že skutočne nám ide o to, aby sme vynaložili uh, čo najväčšie úsilie v nadväznosti na presadzovanie ľudských práv a e, vážený člen parlamentu, ktorý pre mno, predo mnou hovoril, on v podstate vzdal hold e, prejavu, ktorý e, predniesol minister spravodlivosti. Pozeráme sa samozrejme na toto vyhlásenie v celistvosti a na reakcie našej vlády. A celkom určite si oceníte ten fakt, že Svazísko je skutočne um, angažované uh, v oblasti zlepšovania situácie uh, v ľudských právach. Samozrejme, že naša krajina čelí množstve rôznych víziev, a snažíme sa samozrejme presadzovať dobré praktiky a zlepšiť situáciu konštruktívnym a objektívnym dialogom s našimi partnermi, hlavne s Európskou úniou. A preto naša účasť dnes na tomto zasadnutí je, sa obmedzuje na to, že si vypočujeme názory vážených členov parlamentu. Ale dovolte mi, aby som zopakoval stanovisko našej vlády. Svazisko je skutočne a ochotné sa angažovať za celé spektrum ľudských práv, ktoré by mali mať možnosť praktizovať ľudia v našej krajine. Ako hovorím, Svazisko v súčasnosti čelí brutálnej finančnej kríze a tým pádom vlastne E, stoja pred nami obrovské výzvy v nadväznosti na našu vládu a samozrejme e, toto sa týka aj úsilia presadzovať ľudské práva. Svazisko skutočne e, jednoducho nemá dostatočné kapacity na presadzovanie ľudských práv a toto sa týka a aj veci, o ktorých hovoril pán minister. A on konštatoval, že my ako krajina, my sa snažíme o to, aby sme získali podporu zo strany medzinárodnej komunity pretože by sme chceli v podstate, eh, ide nám o to, aby sme mali lepšie kapacity, pokiaľ ide o takéto orgány, ktoré presadzujú ľudské práva a chceme rozpracovávať stratégiu v oblasti ľudských práv a presadzovať akčný plán. Chceme zintenzívniť eh, povedomie, eh, pokiaľ ide o verejnosť, všeobecnú verejnosť a všetkých aktérov. Chceme podporovať zosúladenie našich vnútroštátnych zákonov s medzinárodným dohovorom o ľudských právov a e, toto je potrebné zapracovať aj do našej ústavy. Vážený pán e, predseda, vypočul som si e, poznámky Charge d'Affaires pri EU a samozrejme aj mojich e, spoluobčanov a všetky tie vyhlásenia, ktoré urobili sa presne týkajú toho faktu, že Svazísko nemá jednoducho dostatočné kapacity na to, aby mohlo zabezpečiť to, že zákon sa skutočne presadzuje a že tu ide naozaj o uplatňovanie e, ľudských práv. A preto my ako vláda, vážený pán predseda, a pripisujeme prioritu partnerstvu, ktoré máme e, s Európskou úniou. A kráľovstvo Svazijské e, si skutočne cení takúto spoluprácu so svojimi priateľmi a partnermi, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu s EÚ. A my samozrejme sme ochotní ďalej viesť takýto dialog s EÚ a budeme sa snažiť, kde to bude možné, zabezpečovať, aby sa patričným spôsobom uplatňovali ľudské práva. A práve tak preto by som chcel zopakovať ešte raz ten fakt, vážený pán predseda, že vyhlásenie nášho ministra a celá táto správa skutočne hovoria o mnohom a my podporujeme to, čo povedal náš minister a dúfame, že všetci členovia parlamentu sa budú pozerať na túto e, záležitosť práve e, z tohto uhla a v tomto svetle. Veľmi pekne ďakujeme, e, pán veľvyslanec. Takže práve ste počuli vyhlásenie pána veľvyslanca, ale prirodzene, že by sme mali teraz dať slovo aj našim hosťom, ktorí sú zapojení cez internet. A ja môžem v podstate dospieť k takým záverom, že sa nepripájate síce ku všetkému tomu, čo tu odznelo, ale že je to každopádne jeden krok e, v dialógu v nadväznosti na túto tému. A dúfame, že tento dialog bude ďalej pokračovať v podvýbore pre ľudské práva. To je naša téma, ľudské práva v Svazísku. To je téma dnešného dňa. A dúfame, že to naozaj povedie k istým výsledkom vo vašej krajine, že sa skutočne presadí istá stratégia a nehovorilo sa bohužiaľ veľmi veľa o ľudských právach v eh, svá i keď samozrejme je to jedna z priorit EÚ. Len pred hodinou sme v podstate počuli o tejto strategii, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv. Takže veľmi veľa je toho ešte, čo je potrebné urobiť, pokiaľ ide o zlepšenie tejto situácie je v svazísku a ja som presvedčený, že my v podstate sme istým spôsobom istý malý príspevok e, urobili, pretože naozaj by sme chceli vás podporiť k tomu, aby v podstate a, sa tieto veci naozaj presadzovali. Takže veľmi pekne vám ďakujeme, pán veľvyslanec, ďakujeme veľmi pekne pani Merli Erlena. Ďakujeme našim hostom zo Svazíska, ktorí e, sa s nami podelili o tieto veci a ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie. Takže tým pádom by sme ukončili tento e, bod dnešného programu. Takže dostávame sa k ďalšiemu bodu. Ide o bod nášho programu číslo 10. Ide o výmenu názorov s pánom Kristiánom Ehlerom, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Kórejským polostrovom a v čase od 28. oktobra do 5. novembra bola delegácia, táto delegácia v Korejskej ľudovo-demokratickej republike a v Korejskej republike a náš a podvýbor sa čas, sa už veľmi dlho zaoberá e, otázkou ľudských práv e, v Severnej Koreji, respektíve v Korejskej ľudovo-demokratickej republike. Máme tu zo pána Schindelbruka, ktorý bol v Severnej Koreji A takisto sme si mali možnosť vypočuť človeka, ktorý zodpovedá za respektíve pokrýva situáciu v Severnej Koreji v americkom kongrese. E, v júli 2010 bol natočený jeden film, ktorý sa e, vlastne popisoval situáciu v Severnej Koreji a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 A možno, že by ste nám mohli povedať niekoľko slov, pokiaľ ide o vašu návštevu v oboch týchto hlavných mestách Korej. Pán Eller, veľmi pekne vám ďakujem za toto pozvanie, pán predseda. Ak dovolíte, ja by som prešiel do Nemčiny. Najprv by som sa chcel veľmi srdečne poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu medzi delegáciou a výborom pre ľudské práva. Ja som presvedčený, že v post-Lisabonskom štádiu je mimoriadne dôležité zameriavať sa na tieto otázky zahraničnej eh, politiky, ale hlavne na otázky ľudských práv. A samozrejme, že je veľmi dôležité eh, spolupracovať eh, s týmto podvýborom pre ľudské práva. Bol to vlastne tretí pokus vycestovať do Severnej Kórey, pretože tie prvé dva pokusy e, zlyhali na tom, že v podstate kvôli e, útoku na severokorejskú fregatu delegácia potom musela odrieknúť túto cestu a pokiaľ viem, tá prvá cesta delegácie Eh, do Severnej Koreji eh, troskotala podobným spôsobom. Takže samozrejme, že ide eh, k, o to, že sa snažíme dodržiavať dobrý štón a dobrý štýl a samozrejme, že pri každom stretnutí s predstaviteľmi Severnej Korei sa hovorilo o otázke ľudských práv. Viete veľmi dobre, že aká je to ťažká téma, pretože nikdy v podstate nedostanete priamu odpoveď zo severokorejskej Um, strany, ale môžete si vlastne len vyvodiť isté, uh, isté odpovede. Veľmi ťažké je v podstate nadviazať skutočný dialog, čo je veľmi dôležité z nášho hľadiska, je to, že sme mali možnosť navštíviť európske projekty v tom, tejto krajine a táto otázka ľudských práv je veľmi úzko spojená aj s otázkou eh, životných podmienok ľudí v Severnej Koreji. A práve preto v podstate máme dočinenia s istou dimenziou, ktorá sotva existuje v inej krajine na svete. Môžem, vám, môžem sa s vami podeliť len o osobné dojmy, pretože v súčasnosti je vlastne na sever, v Severnej Kóreji čas žatvy. Samozrejme, že eh, tá úroda je veľmi, veľmi malá, ale predsa len nejaká úroda je. A vidíte všade obrovské transparenty, že severokorejský ľud bude oslavovať z té výročie Kim Il-suma a e, raz do dňa je ochotný e, v podstate vzdať sa svojho jedla. Je to istým spôsobom kolektívny spôsob, ako vlastne porušovať isté ľudské práva. Veľmi dobre vieme, že zásobovanie e, potravinami je veľmi obťažné. Nie len, že, nie len preto, že v podstate sú tam veľmi obmedzené um, kapacity, pokiaľ ide o pestovanie istých plodín. A v súčasnosti táto situácia v nadväznosti na potraviny je veľmi, veľmi komplikovaná. E, všetko je tam vlastne na prídel a tak ďalej v súčasnosti tá situácia je veľmi napätá a režim sa pripravuje na oslavy, ktoré sa budú oficiálne konať na budúci rok a systematicky v podstate e, pri príležitosti takýchto oslav sa snažia v podstate o zlepšenie Eh, situácie v nadväznosti na zásobovanie eh, eh, obyvateľstva a obyvateľstvo je vlastne vyzývané k tomu, aby obmedzilo konzumáciu potravy na dve jedla denne. Takže je to niečo proste, čo je so, čomu je sotva možné uveriť, ale je to proste tak. Ďalšia otázka O je otázka politických väzňov v Severnej Koreji. My sme tiež v podstate e, v rámci istých rozhovorov s našimi e, juhokorejskými priateľmi celkom špecificky v podstate hovorili o veľmi citlivej téme, o osude pani Šin. Veľmi dobre vieme, že pokiaľ ide o veľmi smutné skúsenosti. Mož, mohli by ste sa opýtať, že prečo sme e, sa práve na túto tému zamerali, ale ide vlastne o to, že či vôbec Severná Kórea je ochotná istý signál vyslať, pokiaľ ide o jeden konkrétny prípad. Spravili sme proste isté kroky a hovorili sme nie všeobecne o tejto situácii, pokiaľ ide o ľudské práva, ale hovorili sme v podstate o tom, že ide o isté programy, pokiaľ ide o zásobovanie potravinami a tak ďalej. A dá sa povedať, že je to vlastne priamo prepojené s tým prípadom, o ktorom som práve hovoril. Prečo? Pretože e, ja si myslím, že vo všeobecnosti, keď hovoríme všeobecne o ľudských právach v Koreji, že to vlastne nikdy nevedie k nejakej reakcii, k nejakej odpovedi. Čiže je potrebné skutočne sa zamyslieť nad tým, že či vlastne niečo takéto e, spôsobí že dostaneme proste nejakú odpoveď. A pokiaľ ide o štruktúrálnu podporu, ešte stále v podstate to závisí od toho, že až ako ďaleko takéto hnutie vlastne zájde a do akej miery bude Severná Korea ochotná sa angažovať e, v tomto dialogu o ľudských právach. O ľudských právach. A pokiaľ ide o rezolúciu, áno, môžeme o abstraktným spôsobom hovoriť o týchto veciach, ale je celkom jasné, že spôsob, e, tak povediať, zatienenia tejto krajiny, to klaustrofobické správanie sa režimu, že to je vlastne len mimiker, že to je e, vlastne len náznak toho, že asi malými krokmi by sa dalo nejako postupovať a v tých jednotlivých e, e, prípadoch je potrebné žiadať od Severnej Korei, aby istý krok urobila, aby proste naznačila niečo, aby reagovala. A pokiaľ ide o túto politickú otázku a politickú reprezentáciu, no, veľvyslanectvo tu v Bruseli je ochotné e, začať istým spôsobom robiť isté kroky. A pokiaľ ide o otázku politických väzňov, chcel by som vám to len ilustrovať následovným spôsobom. My sme sa stretli so staršou pani v nadväznosti na jeden projekt a keď sme sa jej pýtali na to, že ako sa tento projekt bude e, realizovať, nevedela nám dať odpovedať a potom jeden e, z tých úradníkov v podstate požiadal túto pani, aby si láhla na zem, tvárou na zem a že to bude vlastne trest, pretože ona nemôže zdieľať pohľad na e, modrú oblohu spolu s tým zumom a že je nehodná z toho dôvodu, že vlastne nie je schopná isté veci pochopiť. Takže tá stará dáma musela ležať na zemi, s tvárou k zemi a kolona. Nebolo to jasné, že či jej v podstate dovolili potom neskôr vstať, keď tá kolona prešla a či tam nemusela zostať ležať. Takže ja by som nechcel štilizovať takéto prípady, ale môj otec bol v eh, NDR eh, sám eh, politickým väzňom a Týmto by som chcel len ukázať na to, že aký to má vplyv na každodenný život ľudí v Severnej Koreji. A samozrejme, že tie ľudské práva sa porušujú vo vzťahu k výžive, k e, potravinám. Takže to sú tie základné ľudské práva. Častokrát v podstate sa tam vypína elektrina a jednoducho nemajú e, elektrínu, pretože sa takýmto spôsobom šetrí. Nejaké bloky sú proste odstavené od dodávky alebo e, odrazu prestanú fungovať niekde nejaké dopravné prostriedky, proste pokiaľ ide o verejnú dopravu dá sa povedať, že sú vlastne títo ľudia rukojemníci, a že je to celé obyvateľstvo, ktoré je vlastne rukojemníkom alebo väzňom tejto vlády. A v podstate, pokiaľ ide o kontakt s obyvateľmi, ten je veľmi obmedzený. Človek má taký dojem, že pokiaľ ide o tie oslavy, ktoré sa budú konať budúci rok, že či v podstate bude možné nejaký kontakt nadviazať a politické a diplomatické kým mráz nejakým spôsobom e, proste rozmraziť a, a nejakým spôsobom očakávať, že sa spravia isté kroky. Je to veľmi zaujímavé, pretože E, tie súkromné trhy sú, ale samozrejme, že vo veľmi malom rozsahu sú proste tam isté ženy, ktoré idú na isté miesta a predávajú, e, tak povediať, svoje vlastné produkty. Ale viete si predstaviť, aká je to dimenzia, pretože jedno kilo paradojok stojí v podstate asi trojnásobok mesačného príjmu v Severnej Koreji. Takže pokiaľ ide o prídel potravín, tak to je privilégium a existujú isté vrstvy, kde vlastne veľmi um, cieľovo sa vlastne prídelujú isté privilégia. Respektíve je to nástroj, tak ako v 17. Ehm, storočí v Európe, v nejakej dedine, ak niekto o tom rozhoduje, tak potom je to jedno. Indi- dá sa proste takýmto spôsobom trestať. Je to proste kolektívny spôsob potrestania a je to veľmi rigidný systém kontroly, ktorým sa to presadzuje. Ešte jeden príklad, ale skutočne je to veľmi dojímavé, pretože eh, v každej domácnosti eh, je potrebné mať jednu stenu, ktorá je rezervovaná na obrazy e, nejakých predstaviteľov a ak začne horieť, e, jediná vec, ktorú musia zachraňovať, sú práve tieto obrazy. Pretože v prípade požiaru, ak by nezachránili tieto obrazy, nejde o individuálny život, nejde o nejaký majetok, ale ide o tieto obrazy. A v prípade požiaru, ak by nezachránili tieto obrazy, um, tak budú títo ľudia potrestaní. Takže toto sú v podstate naše skúsenosti a v zásade sa dá povedať, že musíme naozaj sa snažiť kontinuálne o to, aby sme ďalej postupovali v tomto dialogu v nadväznosti na ľudské práva. A ešte posledná pripomienka. Bolo by asi rozumné, pokiaľ ide o Európsky parlament a tému o ľudské práva, že by sme v podstate hlavne sa zamerali na, tieto, na túto tému e, v roku 2012, pretože to je vlastne e, mimoriadný rok pre severokorejčanov, a už so spravodajcom sme vtedy hovorili o tom, pokiaľ ide o spravodajcu e, z výboru pre e, právne záležitosti, že v podstate by sme začali o tomto veľmi tvrdo hovoriť. Je to nutná výmena, nutná spolupráca medzi výborom pre právo a delegáciou Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Eller, bolo to skutočne veľmi zaujímavé informácie. Dalo by sa povedať, že situácia je skutočne šialená. No a teraz by som chcel dať slovo pánovi Brancovi. Nech sa páči, máte slovo. Thank, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že môžem byť pomerne stručný. Skutočne si robíme veľké obavy, čo sa týka ľudskoprávnej situácii v Severnej Kóreji. Sme znepokojení z toho, ako sa široko uplatňuje mučenie, sú tu pracovné tábory. Sme znepokojení, ako intenzívne sa využíva trest smrti, aké sú tu prísne obmedzenia slobody zhromažďovania sa, slobody prejavu, slobody na náboženské vyznanie. A dalo by sa povedať, že obyvateľstvo vôbec nie je zapojené do vecí verejných. Znepokojujúca je humanitárna situácia, ako aj zásobovanie potravinami, teda to, o čom hovoril pán Hiller. Európska únia je znepokojená, my sa snažíme konať, ale je to veľmi zložité, Snažíme sa zlepšiť situáciu v rámci medzinárodného kontextu. Máme pár bilaterálnych kontaktov, ktoré máme s, so Severnou Kóreou. Snažíme sa pôsobiť v rámci OSN na válnom zhromaždení. Minulý týždeň tam bolo prijaté, prijaté rezolúcia, ktorú schválila Európska únia, kde sa reagoval na humanitárnu situáciu v Severnej Kórei. A je to vlastne už šiestikrát, čo sme prišli s takouto rezolúciou. A bolo to schválené ešte väčšou, väčšinou ako v minulom roku. 112 štátov bolo za túto rezolúciu. Rovnako podporujeme aj špeciálneho vyslanca OSN, ktorý bol vymenovaný od roku 2000, je vymenovaný od roku 2004 a pôsobí v Severnej Kórei a my sa snažíme vyvíjať tlak na Severnú Kóreu, aby umožnili prístup tohoto spravodajcu do krajiny. Zároveň vyvíjame tlak na štátne orgány, aby sa zaoberali tými odporúčaniami, ktoré viac ako 100 ktoré vyplnuli z Rady pre ľudské práva v Ženeve. Severná Kórea odmietla všetky tieto odporúčania. Čo sa týka bilaterálneho kontextu, na každoročnom základe vedieme politický dialog s Severnou Kóreou. Zvorazňujeme, že je dôležité obnoviť bilaterálne e, diskusie o ľudskoprávnej situácii. Na začiatku roku 2000 10 sme mali dialog, ale keď sme potom sa snažili reagovať v rámci kontextu OSN, tak e, Severná Kórea sa cítila byť podvedená Európskou úniou a prerušila tento dialog. Ďalej pravidelne diskutujeme s Číňanmi, ktoré sa týkajú utečencov zo Severnej Kórei. Čína je neochotná viesť diskusiu o detailoch a jednoducho tvrdia, že k utečencom sa pristupuje v zmysle medzinárodného práva. Potom tie body, ktoré spomínal doktor Eiler, čo sa týka zásobovania potravinami, chcel by som pripomenúť, že Európska únia v júli rozhodla poskytnúť pomoc vo výške 10 miliónov, teda to je pomoc pre WWF a musím povedať, že už 10 rokov máme diplomatické vzťahy s Severnou Koreou, nedochádza k výmene veľvyslancov, takže bolo by dôležité, aby táto situácia sa zmenila, aby sa dosiahol pokrok pre všetkým v otázke eh, jadrovej energetiky toto je veľmi dôležité z hľadiska ľudských práv. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you, Mr. Ambassador. Madame Gomez. Ďakujem pekne, pani Gomez. Ďakujem pekne. Na konci 80. rokov sa hovorilo o japonských občanov, ktorí boli unesení Severnou Kóreou a ktorí potom museli slúžiť e, účelom toho režimu. V tej dobe som tomu nechcela veriť, myslel som si, že to bola japonská propaganda. Pár rokov neskôr som začala veriť, lebo skutočne to potvrdili orgány Severnej Koreji, že oni toto používali a takto pôsobili na e, pobreží Japonska a boli tam japonskí občania, ktorí pôsobili ako špióni. Je to skutočne šielne, šielný režim. To, čo zažil pán Taylor s tou starou pani, je to absolútne ponižujúce. Je to režim, ktorý ani absolútne nemá žiadny, ž, žiadny záujem o, o dôstojnosť, chrániť dôstojnosti občanov. Preto je veľmi zložité viesť dialog a jednoducho nie je to možné, keď nie je možné klásť žiadne otázky. Ale musíme si uvedomiť, že tento režim by neexistoval, ak by nebol podporovaný vlastne čínskym režimom. Ja viem, že situácie v Číne je komplikované z hľadiska ľudských práv, ale nedá sa to absolútne porovnať s tým prístupom, ktorý vidíme v E, sa deje v režime Severnej Kórei. Preto je dôležité, aby sme o tom hovorili intenzívnejšie s Čínou. Spomínate si na to posledné uznesenie, ktoré sme mali. A vlastne hovoril o tom zástupca SVČ. Jednoducho Číňania majú postoj, aký majú Nemôžeme strpieť, aby Čína sa vyhýbala zodpovednosti. Jednoducho je to sudce, ktorý podporuje tento hrozný režim a Čína mala pochopiť, že to nie je v záujme Číny ani čínskych občanov, ani v, aby takýto režim pokračoval. Jednoducho musíme po, podstatne viac forsírovať túto myšlienku v rámci dialógov a dôležité, aby sa to spomenulo v rámci verejného dialógu o ľudských právach s Čínou. Ďakujem. Bardzo pani posol. E- Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán Eiler, máte slovo. Ja si myslím, že napriek tomu, čo sme zažili, naša delegácia podporuje tú myšlienku, aby sme pokračovali v tomto niekedy skutočne absurdnom dialógu. Ja si myslím, že stále je dôležité na tom pracovať a pristupovať k tomu po malých čiastkách, keď ten problém je obrovský. Napríklad tá diskusia o potrebnej pomoci, to je vlastne nepolitický program. To znamená, že nebuď nie je viazaný na žiadne predpokladne, žiadne podmienky. Ale myslím si, že stále je tam nejaký manevrovací priestor, v rámci ktorého by sme sa mali pohybovať. Napríklad, čo sa týka tej argumentácie DG Eco, oni nehovoria tak o celkovej situácii. My vieme, že tá prozba o tú potrebnú pomoc, to bol skôr taký diplomatický ťah, prelomy diplomatické eh, blokádu, lebo jednoducho nemôžete sa bráni diskutovať o humanitných otázkach. Jednoducho nemôžete takto reagovať aj napriek diplomatickej izolácii. Takže bol to dobrý ťah zo strany Severnej Kórey, kde hovorili o potrebnej pomoci, lebo každý mal byť zapojený do takéhoto dialógu. Je to absolútne nepolitické. Ale čo je jasné, je, že argumentácia DG Echo ohľadne tejto pomoci sa tá argumentácia sa zameriava na určité skupiny obyvateľstva, na menšiny, na starších ľudí a tak ďalej. Vieme, že Severná Korea by jednoducho dokážel, dokázala eh, to nejako pre seba vyriešiť tak, že, že najprv by iš, všetko išlo v prospech armády a tak ďalej. My samozrejme musíme poskytnúť tie prostriedky DJ, Eco, lebo vyplýva to z právo parlamentu v oblasti rozpočtu a my mohli by tam dať nejaké politické podmienky, mohli by tam byť humanitárne alebo ľudskoprávne pred, predpoklady alebo podmienky, mohlo by sa to zamerať na určité menšiny alebo, alebo určité skupiny obyvateľstva ako postihnutých a chorých, ale dalo by sa to riešiť aj takým miernejším spôsobom. Ide o to, že bol by to iný krok, ako viesť formálny dialog, ale keďže to naše poskytnutie potrebnej pomoci by sa zameriavalo na postihnutých a chorých, myslím si, že by sme mali minimálne v rámci našej argumentácie hovoriť o tom, že keď podporujeme myšlienku potrebnej pomoci pre tieto skupiny obyvateľstva, Severná Korea musí vykonať príslušné kroky. Sme v úplne zložitej situácii, lebo poskytujeme niečo, čo z hľadiska definície je apolitické. To znamená, že je zložité mať nejaké prepojenie medzi politickými vecami ako ľudské práva a tak a nemali by sme zabúdať na, na túto otázku. Takže nejaký taký krok ani jedným smerom, aj druhým smerom, zlatá stredná cesta, to by bol určite významný krok. Prečo, ak môžem povedať, tak e, v Severnej Kore nevidíte nikde postihnutých ľudí. A boli tam kolegyne, kolegovia, ktorí sa spýtali, kde sa títo ľudia nachádzajú a dostanete veľmi znepokojujúce odpovede, častokrát vlastne žiadna odpoveď a veľmi často veľmi znepokojujúce odpovede a my z našej skúsenosti z členských štátov EÚ vieme, že v niektorých členských štátoch v minulosti počas pôsobenia istých režimov otázka postihnutých ľudí, ľudí bola riešená strašným spôsobom a že tam boli, že tam boli hrozné skúsenosti vlastne ľudských práv aj v Európe. Takže očividne niečo podobné sa deje aj v Severnej Kórei, lebo tá skutočnosť, že sú títo ľudia postihnutí, jednoducho nie je v súlade s tou celkovou ideológiou toho režimu o ideálnej spoločnosti, tam jednoducho nemôže byť predsa niekto postihnutý. Takže ak dovolíte, dostaneme sa vlastne do tej situácie, že v rámci širšieho dialogu o ľudských právach to riešiť to bude veľmi zložité, ale mali by sme každý krok vzájomne prepojiť, čo sa týka tej potrebnej pomoci, aby tam boli naviazané určité kroky, ktoré by smerovali k dohovoru OSN o postihnutých osobách. Mm, bol by to, nebol by to úplne apolitický krok technického hľadiska, ale mohlo to fungovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Pánstvo, žiaden režim totalitárny nie sa... Kolegyne, kolegovia, žiadny totalitný režim nechráni samozrejme ľudské práva. To, čo povedal pán Euler, je veľmi jasným dôkazom takéto situácie, takéhoto postoja. No a keď si keď sa pozrieme teraz v sále, vieme, že nikto nám to nemôže zodpovedať a samozrejme budúci rok sa uskutoční veľké podujatie, bude to výročie veľkého vodcu a potom uvidíme, že aké demonstrácie moci sa uskutočnia v tejto krajine. Nikdy nezabudnem na môj dojem, ktorý som získal po, po, po zmene politického režimu v Albánsku, keď tam pristalo lietadlo v Týrane. Ako prvé som si všimol kúpolu takže videl som tam rozličné budovy, kupoly a vlastne sa ukázalo, že to boli bunkre, boli to siete bunkrov, keď som sa pýtal, že na čo to slúžilo, dozvedel som sa, že táto krajina si iba niekoľkým miliónov obyvateľov mala bunker pre každú rodinu. Fungovalo to celé tak, každá, každý týždeň rodina eh, musela hlásiť, ako e, zabezpečujú údržbu tohoto bunkra. No a títo ľudia boli samozrejme ovplyvnení tým režimom a boli vedení k tomu, že sa nielen starali o tento bunker, to bola ich povinnosť, ale samozrejme vyžadovalo sa možno potreba hlásiť informácie, bola to možnosť režimu, ako kontrolovať všetkých. Totalitné režimy, režimy existujú dodnes a stále ešte chcú neustále e, kontrolovať ľudí. Pán Eller, mali ste možnosť sa na tom, o tom presvedčiť na vlastnej koži. A čo sa týka porušenia ľudských práv e, v Severnej Koreji, tie tam boli minulosti, sú tam teraz a budú tam aj v budúcnosti. A vypočuli sme si aj informáciu o tom, čo sa deje na OSN, potom je tam potom je tam otázka hladomoru v Severnej Koreji. Spomínalo sa, že ľudské práva v Severnej Koreji nie sú žiadnym spôsobom rešpektované. Musím povedať, že som rád, že tá delegácia pod vašim vedením navštívila Severnú Kóreu, mala sa na vlastné oči presvedčiť, aká je situácia a zároveň je to určitá možnosť nádeje, že ten dialog, ktorý bol prerušený zo severokorejskej strany, dialog medzi Severnou Kóreou a EÚ opätovne by mohol, tak povediac, sa začať. Dôležité je bojovať proti hladu, zlepšiť ľudskoprávnu situáciu a jednoducho základným právom človeka je právo na život. A možno aj toto základné právo Severnej Kórei sa porušuje. Ako som už povedal, totalitné režimy nepoznajú niečo ako právny štát tam neexistuje žiadne miesto pre dôstojný život ľudí. My sme sa zaoberali už dlho touto tému. Ďakujem pekne za vaše informácie a myslím si, že na najbližších schôdzach by sme sa mohli zaoberať ľudskoprávnou situáciou v tomto regióne a špecificky v Severnej Kórei. A Iste vás potom privítame na našom podvýbore. Dostávame sa k ďalšiemu bodu, čo je informácia o ľudskoprávnej situácii v Gineji Konakry. Przypominacie Państwo, że... Iście si spomínate že v roku 2008 došlo k puču v Ginei Konakry. 156 ľudí zomrelo a mnohé ženy a dievčatá boli znásilnené bezpečnostnými zložkami krátko po tomto vojenskom prevrate dočasná vláda potom pripravila voľby. Minulý rok sa uskutočila pozorovateľská misia pod vedením poslanca Alexandra Lambsdorfa, ktorý dnes žiaľ tu nemôže byť prítomný, lebo sa zúčastňuje oficiálnej delegácie do New Yorku, kde navštívia OSN a ktorý povedal, že je dôležité, aby orgány v Guinei pokračovali vo svojom úsilí, aby sa opätovne dosiahlo zmierenie v krajine, aby sa vybudovali štátne inštitúcie a takýmto spôsobom, aby získali demokratickú legitimitu. To znamená, že voľby sa majú, parlamentové voľby sa majú uskutočniť čo najskôr, mali by sa uskutočniť v decembri. Situácia sa vyznačuje veľkým napätím, no a dnes tu máme hostia, pán Florent Gale, riaditeľ Federácie pro ľudské práva a táto organizácia zverejnila správu, ktorá sa týka ľudskoprávnej situácie v Afrike. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Chcel by som v rámci môjho príspevku poukázať na to, že je nevyhnutné bojovať proti beztrestnosti, vytvorenie právneho štátu, to je náš cieľ, to je náš cieľ a ďakujem pekne, že ste ma sem dnes pozvali. Som veľmi rád, že môžem zastupovať aj hlasy obetí. V septembri 2009 sa uskutočnil smutný masaker a je to vlastne emblematické že je nevyhnutné skutočne bojovať proti beztrestnosti v Guineji. Bola tam udalosť, že potom masakry z 2. septembra 37-ročný muž bol umúčený na smrť a častokrát dochádza k situácii, že obete mučenia zomrú. 28. septembra potom vláda zas, e, vojenské zložky zasiahli, došlo k zatýkaniu, k znásilňovaniu a to bol vlastne koniec režimu doterajšieho prezidenta. Existuje ľudskoprávna organizácia CDH a táto sa starala o obete masakru, ale tí hlavní zodpovední aktéry nemuseli opustiť svoje, svoje pozície. Zástupcov Európy konali veľmi zásadne, povedali, že je nutné odsúdiť násilnosti v Guineji, je dôležité pomôcť Gvineji, aby zvládla tento prechod, aby sa mohli uskutočniť voľby, aby sa vytvorilo nezávislé súdnictvo, aby bolo možné rehabilitovať obeti, obete udalosti z 28. septembra. Organizácia GDH sa angažovala v Guinei a sú tu veci, na ktorých je nutné ďalej pracovať a je dôležité, aby sa vykonali, aby prebehli súdne procesy. Sú to kriminálne činy, ale zdá sa, ako keby pre ne neexistovali žiadni páchatelia, takže je tu beztrestnosť a tá beztrestnosť, e, boj proti nej by sa nemal obmedzovať na jednoduché slogany. My sme presvedčení, že títo páchatelia porušovania ľudských práv aj, sú aj naďalej prekážkou toho, aby riadným spôsobom prebehli voľby. Oni sa opierajú o svoju beztrestnosť, je to a destabilizácii. cie aj nutné zabrániť tomu, aby v budúcnosti sa opakovali udalosti z 28. septembra. To znamená, že musíme skoncovať s bezstresnosťou prvom pol roku 2012 sa uskutočnia parlamentné voľby. To sa uskutoční v rámci prechodu. No a čo sa týka ľudskoprávnych organizácií, poukázalo sa v súvislosti s masakrom z 28. septembra na to, že to je emblematické pre celú Afriku. Dôležité je, aby Afrika prevzala zodpovednosť. Ide o to, aby sa vytvoril nový režim. A dôležité je, aby diktátori boli braní na zodpovednosť. Je to vlastne signál pre celý africký kontinent a sú tu veľké, samozrejme sú veľké pochybnosti na Medzinárodnom trestnom tribunáli Všetky organizácie sa snažia postupovať pozitívne, chcú poukázať na to, že je tu vôľa a schopnosť konať zo strany gvinejských orgánov, že je tu ochota trestať za zločiny, ku ktorým došlo a zároveň je snaha zabrániť tomu, aby sa ukázalo, že je nevyhnutné vykonať ďalšiu intervenciu v tejto časti Afriky. A zároveň je tu snaha zabezpečiť to, aby, aby e, páchateľ je potrestaný, to znamená, že je nutné konať, tento štát ale musí konať jasnejšie, musí sa snažiť riešiť tie, vyriešiť tie kriminálne činy, ku ktorým došlo. Je tu teda rezolúcia, boli vyslovené obavy aj Medzinárodní partnery sa vyjadrili v tejto súvislosti, preto je dôležité, aby sa prelomila bariéra mlčania a je nutné nájsť pravdu a spravodlivosť. Pre všetkým je dôležité zmierenie. Prezident potvrdil, že je to pre neho veľmi dôležité. Dôležité je, aby tu bola sloboda prejavu, aby sa uznalo že sú tu obete. Vymenoval sa aj výbor, ktorý je vybavený špecifickým mandátom, ktorý ešte nie je schválený. To znamená, že je to politická a technická podpora a takýmto spôsobom je možné pokračovať v procese zmierenia, čo je bol teda proces pravdy a spravodlivosti a bude to aj proces zmierenia. Takto by sa, tak povedať, začala nová kapitola v štáte a na to, aby to bolo možné, je dôležité sa vysporiadať s minulosťou. Poslankyne, poslanci, pevne verím, že budete podporovať toto, túto snahu, aby z Gvinej sa stal právny štát, je tu prehlásenie, uznesenie a obete zločinov budú môcť prísť do Bruselu, budú môcť vycestovať do, do Hágu, aby, aby sa dostavili na medzinárodný trestný tribunál. Toto je veľmi dôležité, aby sa ukončila toto prechodná fáza. Ďakujem pekne. Veľmi rád sa budem zaoberať samozrejme aj detailami, vás poinformujem o tom, ako to vyzerá so sektorom spravodlivosti. To sú témy, ktoré sú dôležité a samozrejme ošemetné. Potom je tu ďalšia téma, ktorú som ešte nespomínal. Tento etnický charakter, etnická komponenta výstavby tej spoločnosti. Je to dôležitá otázka, ale samozrejme nejde iba o to, ako zmieriť jednotlivé e, skupiny obyvateľstva, ale pre všetkým štát s občanmi a to je vlastne ten najdôležitejší parameter tohoto zmierenia a tohoto boja za spravodlivosť. Žel, E, proszę Państwa, chciałbym zaprosić teraz do zabrania głosu e, szefa delegacji do spraw... Chcecie k tomu jeszcze niečo povedať? E, Filip Van Damme. Monsieur Van Damme, you floor. Nech sa páči, pán Fandam. Ďakujem za tú možnosť ujať sa slova. Myslím si, že pokiaľ ide e, predošlú analýzu, nemôžeme toho veľa dodať. Rozhodli sme sa podporiť program, kde ide o právne poradenstvo pre obete E, tých udalostí z 28. Myslím si, že patrí k úlohe Európskeho parlamentu snáď osloviť úrady, aby príslušné zisťovania a súdny postup bol realizovaný. Samozrejme, že nastolovanie právneho poriadku je v popradí záujmu Európskeho parlamentu. Máme tu právny program právnej pomoci, podporu občianskej spoločnosti, všetko spolu súvisí. Sú tu rôzne problémy z minulosti, pretože armáda bola všetko iné, len nedisciplinová. Je tu teda veľmi intenzívna práca, čo sa týka tejto problematiky. A potom ešte jedna vec, u tohto materiálu, ktorý je veľmi citlivý, sme sa rozhodli robiť diskrétnu diplomáciu zo strany EU, pretože si myslíme, že riešenie tohto materiálu aj práca v ob- v, priamo v teréne by mohla byť účinnejšia, keby sme vyvíjali z pozadia diskrétny diplomatický trakt nie, nie je taký otvorený. Nie, aby sme my na verejnosti príliš silne vystupovali, pretože by mohlo viesť k problémom. Mohlo by byť, byť to veci ešte stiaž, stiažiť pokračovanie vo veciach. Sme neustále v kontakte s Medzinárodným súdnym tribunálom, kde pravidelne si môžeme pozrieť situáciu. Pred troma týždňami tomu bolo tak, že sme sa snažili konštatovať, aká je vecná situácia. Takže skúmanie veci aj v teréne. A myslím si, že v priebehu budúceho roka udrie hodina pravdy. Otázka, či tamojšia justícia je v stave skúmanie tohto postupu realizovať kompletne. Pretože s úradmi sú tu problémy. My sa domnievame, že je dobré, že sa táto práca realizuje, že vyvíjame diskrétny diplomatický tlak a že za daných okolností súdny dvor môže rozhodnúť, či považuje za vhodné um, riešiť, do akej miery je vôľa na mieste realizovať toto kompletne. My teda teraz každodenne sledujeme ďalší vývoj. Ďakujeme pekne pán Fandam. Dva roky po masakri a takmer rok po voľbách sa podarilo e, protivníkom e, diktatúry zlepšiť situáciu. Situácia sa nie veľmi zlepšila, pardon. Pán Van Dam nám ukázal práve, že prvé kroky sú relatívne sľubné, aby zodpovedný za masaker boli eh, braní na zodpovednosť. Je to dôležité, aby sa, sme sa postarali o spravodlivosť. V krajine, kde zostáva nádej, že sa uskutoční ešte naďalej otvorená politická rozprava. Náš výbor zdieľa názor, že by sme mali urobiť teraz všetko, aby sme sa situácia zlepšila po týchto dramatických udalostiach, ktoré sa uskutočnili v roku 2009. Myslím si, že aj v budúcnosti sa budeme zaoberať intenzívne touto témou. Pán Fanda chcel ešte čosi povedať. Myslím, že ste sa hlásili. Nuž, áno, chcem ešte nadviazať na vaše závery. Ešte dve veci. Poprvé, osoby, ktoré v medzinárodnej správe boli osobitne uvedené. To sú teda osoby, ktoré ešte naďalej sú v rámci režimu, na ne sa stiahujú sankcie a to sú teda tí, kde Európska únia a aj tamojšia delegácia sa zdráha s nimi spolupracovať. A kým títo ľudia majú tieto funkcie, kým majú mocenské pozície, spolupracujeme, nespolupracujeme s nimi. To by totiž bolo v rozpore s inak koherentnou politikou EÚ a členských krajín neuznať tieto osoby v ich pozíciách. Mám však e, dojem, že sa tu hovorilo o tom, ako pomaly prebieha celý tento proces a tu chcem fakt zdôrazniť, že odkedy sa k moci dostal nový prezident, aj keď sú tu určité sklznutia, dá, dá sa konštatovať vôľa, snaha o určitý rešpekt právnych postupov, a vôbec teda právneho poriadku v tomto kontexte. V tomto roku sa udiali mnohé udalosti 3. apríla 27. septembra. Musím povedať, že predovšetkým 20. 7. Ehm, septembra armáda zostala v kasárniach, tieto veci sa udiali, ale v oveľa menšom rozsahu než v minulosti. A preto si myslíme, že je to určitý pozitívny vývoj, pokiaľ ide o senzibilizáciu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám. I vám, pán veľvyslanec. Toto je záver tohto bodu. Možno ešte nasledovná poznámka. Dnes sme tu mali množstvo rozmanitých tém, ktoré ale mali čosi spoločné. Určité aspekty. Hovorili sme o juhovýchodnej Ázii, o, o Egypte, o Svazísku, o sever, eh, Severnej Koreji, o Gínei a vo všetkých týchto krajinách E, máme dočinenia s tým istým problémom, s problémom nerešpektovania ľudskej dôstojnosti a, ľudských práv, možno snáď s, výnimkou Severnej Korie, môžeme hovoriť o začiatku pokroku. o určitom pocite spravodlivosti. Ide tu o o predvedenie zodpovedných pred e, e, súdy za e, zločiny spáchané v minulosti. Myslím si, že toto pojítko treba zdôrazniť, tieto spoločné body. Pretože hoci sme aj hovorili o rôznych krajinách, o rôznych regiónoch sveta, určité otázky zostávajú identické. Chcem vám poďakovať vašu, za vašu trpezlivosť, za vašu uh, účasť členom par- sekretariatu aj pani Gomesovej, ktorá zostala až do záveru, zúčastnila sa všetkých diskusí. Chcem poďakovať i tlmočníkom za ich spoluprácu, hoci sme aj mali určité ťažkosti technickej povahy. Naše ďalšie stretnutie sa uskutoční 5 decembra e, tu v Bruseli. Ďakujem. Uzatváram stretnutie.